Dámy a páni, ja začnem dnešné zasadnutie, aj keď sa zdá, že tu nie sme všetci. Myslím si, že bolo mi povedané, že niektorí, ktorí prichádzajú z Nemecka, majú zopár logistických problémov a zdá sa, že mešká aj komisia. zo pár slov k programu rokovania. Body 5 a 6 e, vymeníme, čiže budeme sa venovať verejnému obstarávaniu ešte pred otázkou TISA. Počas zajtrajšieho hlasovania a bolo to, uzhodli sme sa, že to bola logistická vec, ale e, bude sa o tom hlasovať, čiže týka sa to vozidiel, dobre v poriadku. Oznámenia predsedajúcej vysielame naživo, máte k dispozícii aplikáciu e-meeting aj newslettery. Len ešte by som rada pohovorila o delegácii z, z Holandska, ktorá prišla medzi nás vo štvrtok a v piatok. Zasadnú, naše stretnutia boli nesmierne zaujímavé. Stretli sme sa aj s poslancami z Národného parlamentu. Je zrejme, že naozaj v Holandsku veľmi pozorne monitorujú, analýzujú európsku legislatívu. Vymenili sme si názory Ehm, k ekonomickým otázkam, k balíčku Telekom, jednotnému trhu. Stretli sme sa aj s rozličnými organizáciami práv spotrebiteľov. Stretli sme sa aj so šéfom, ktorý sa venuje boju proti um, ehm, počtačovej kriminalite. Diskutovali so sme o smernice MIS Stretli sme sa aj s podnikateľskými organizáciami, s malými, väčšími podnikmi a ďalší deň sme boli v prístave v Rotterdame, to je najväčší európsky prístav. Stretli sme sa so zástupcami colného úradu, vrátane tých, ktorí sú zodpovední za rokovanie a presadzovanie colného kódexu a to už po mnohé desaťročia, takže diskutovali sme aj o novom colnom kódexe. Pani Gepard bola so mnou a bola jedinou členkou so mnou v piatok, potom Čiže ona bola so mnou vo štvrtok, potom v piatok sa pridali ďalší stretnutia boli naozaj vynikajúce a uzhodli sme sa na tom, že to boli naozaj vynikajúce stretnutia ehm, práve pred holandským predsedníctvom. A je trošku zahambujúce, keď eh, ideme do nejakej krajiny na návštevu a niekto od toho odstúpi na poslednú minútu. Takže musíme si dobre premyslieť, ako, to potom, ako potom náš výbor vyzerá. Uh, Eh, zorganizujeme si zásadnutia a v závere nakoniec príde len veľmi málo početná delegácie. Traja, štyria sú určite lepšia ako jeden až dvaja. Zaznelo tam veľa otázok a tak ďalej, ale ak chceme pokračovať skutočne v takýchto delegáciách, tak sa musíme my samotní ubezpečiť, že skutočne sme aj my odhodlaní sa na tom zúčastňovať. Spätná väzba však bola pre nás veľmi užitočná. Informácie, ktoré nám poskytli, boli nesmierne užitočné. Národný parlament chce viac pracovať, najmä počas skorších štádií prípravy legislatívy. Pripravíme samozrejme k tomu poznámky, prediskutujeme s koordinátormi, ako to bude vyzerať do budúcna, či to chceme robiť vždy poč- pred každým predsedníctvom alebo počas každého druhého, každého tretieho predsedníctva a tak ďalej. Musíme sa ubezpečiť naozaj, že to bude fungovať tak, ako to má fungovať. Ak súhlasíte, schválili by sme eh, program rokovania plus zápisnicu z minulého rokovania. Mám tu aj informácie, ktoré sa týkajú duševného vlastníctva. Kolegyňa o tom poinformuje. Ďakujem veľmi pekne. Na poslednom zasadnutí pracovnej skupiny k duševným, k reforme práv duševného vlastníctva um, musím najprv povedať, že to bolo veľmi zaujímavé. Uh, nájdete v poznámkach prezentáciu, ktorá sa týka mm, smernice Infosoc plus dopadovú štúdiu. Ide o veľký dokument, ale môžete si ho prezrieť na online, získate tak e, prehľad ohľadne víziev, ktoré pred reformou stoja. Ale myslím si, že je to pomerne dobre spracované. Ja mm, som informovala už o našej návšteve pani predsednička, um, výbor pre právne záležitosti um, sa toho tiež zúčastnil. My sme sa minulý týždeň vo Washingtone stretli práve k tejto téme. Je to fascinujúce, pretože kongres rieši reformu práv duševného vlastníctva a majú podobnú pracovnú skupinu. Um, ktorá im pritom pomáha, takže určite je zaujímavé sa pozrieť na dôkazy a podklady, ktoré sú predkladané aj tej pracovnej skupine a myslím si, že by nám to pomohlo aj pri našej práci. V každom prípade to bolo veľmi podnetné, pani predsednička a ja som nesmierne rada, že sa môžem zúčastňovať na tejto práci. Zajtra ráno je ďalšie stretnutie a mm, ja viem, že zajtra sa aj hlasuje. Nemyslím si, že niekto z tohto výboru zajtra ráno bude môcť byť prítomný na pracovnej skupine, ale ja sa ešte pozriem na to, ako by to mohlo vyzerať snáď po hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na to, že táto otázka bude určite pokračovať aj naďalej. Možno by sme mohli posla, poslať niekoho zo sekretariátu. Sekretariát by to mohol možno... Za... Áno, sekretariát je tam vždy a to len pomôže samozrejme. Ale pani predsednička, je to jednoducho nešťastné načasovanie, že nám to zajtra ráno koliduje s tým hlasovaním. A snad len zamyslieť sa nad tým, ako by to mohlo byť do budúcna ešte vyriešené. Predsednička, sekretariat by potom mohol rozoslať e, členom prezentáciu ohľadne tejto témy. Môžete nám prosím zaslať link a možno, že, možno, že by ste nám mohli aj do e-mailu poskytnúť e, nejaký súhrn, o čo súhrn tých hlavných bodov, o čo ide. Takže veľmi pekne ďakujeme, to bude nesmierne užitočné. Aktualizácie k trialogom nie. Som nesmierne rada, že sa môžem teraz presunúť k bodu číslo 6. Prezent Čaká nás prezentácia Európskeho dvora auditorov k osobitnej správe ku kohezii, obstarávaniu a tak ďalej. Pán Meno, nech sa páči, vítajte medzi nami, vítam vás obi dvoch. Pán, to ešte pána Media, ktorý sa venuje elektronickému verejnému obstarávaniu na komisii. Vítajte medzi nami. Výbor výbor, ktorý sa venuje telekomunikáciám, nás požiadal, aby sme sa o to aby sme sa na to pozreli, aby sme sa pozreli na problémy, pokiaľ ide verejné obstarávanie pri e, výdavkoch na kohéziu. Ja viem, že verejné obstarávanie sa bude objavovať aj ďalej bude súčasťou výmeny názorov počas našej diskusie s komisiou ešte dnes po obede, takže nech sa páči, odozdávam vám slovo a správa len doplňame k dispozícii aj na webe. Vážená predsednička, vážení členovia, veľmi pekne vám ďakujem za príležitosť môcť vám dnes odprezentovať správu za dvor auditorov. Už som ju predstavil 15. oktobra výboru KONT a som nesmierne rád, že sa dnes tejto téme venuje váš výbor. Myslím, že sa tomu budeme venovať ešte vo štvrtok aj na výbore REGI, takže niekoľko výborov parlamentu má o, tú te- má o túto tému záujem. Snažím sa posunúť priesvitku, ale ak by to nešlo náhodou, Môžem, po, pani predsednička, eh, prosí o zhasnutie svetiel. Môžeme skúsiť posunúť tú priesvitku?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 Tam sa objavuje veľa chýb. Boli sme toho svetkami ehm, po mnohé roky, videli ste to aj v našich správach. Parlament, vrátanie výboru, volal niekoľkokrát po skvalitnení v tejto oblasti. Často mm, nie je tu však len o nesúlad. Môže to mať dosah aj na hodnotu, ktorú za peniaze dostávame. Nezabúdajme na, na um, isté veci, ktoré musíme mať na pamäti. Nesmieme nesmieme zabúdať na správne využívanie verejných prostriedkov. Tento audit umožnil budovať na, zist- na zisteniach e, dvora a zamerali sme sa počas našej práce na koheziu. Riešili sme, či komisia a členské štáty uh, robia to, čo je potrebné, aby riešili chyby v rámci um, um, verejného obstarávania. Rozsah auditu vyzeral následovne. Kohézie, kohezia. To znamená, že sme riešili Fond pre regionálny rozvoj, kohezný fond a Európsky sociálny fond. Naši auditori navštívili štyri členské štáty. Českú republiku, Španielsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. V každom z týchto členských štátov mm, bolo zistených mnoho chýb počas rokov 2009 až 2013. Auditori vykonali aj prieskum 115 auditorských orgánov v členských štátoch, ktoré sú zodpovedné za využívanie a financovanie fondov a zaslali, zaslali krátky prieskum aj najvyšším orgánom, ktoré sa zaoberajú monitorovaním. Správa poukázala na to, že komisia a členské štáty musia urobiť viac, aby mohli problém riešiť, keď sa v oblasti kohezie objavujú takéto chyby. Zistili sme, že problémy pretrvávajú najmä pri kontrahovaní práce a tak ďalej. Chyby, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, boli odhalené zhruba v 40 projektov v rámci obdobia 2009-2013. Počas analýzy sme zistili, že často chýbajú aj koherentné údaje, či už na úrovni komisie alebo členských štátov. My sme vykonali jednu analýzu v roku 2011 a odtedy nedošlo k žiadnej aktualizácii. Audit ukázal, že komisia a členské štáty začali s implementáciou jednotlivých krokov, snažia sa problém riešiť, ale istotne ich čaká ešte dlhá cesta. Nedávna legislatíva má v sebe potenciál riešiť problémy chýb v rámci verejného obstarávania, ale veľa závisí. E, predsednička prerušuje. Vidíte, prosím, tie monitory? Vidíte plátna? Môžete, prosím, môžete, prosím e, stlmiť svetla, aby sme to ešte lepšie videli? Ja si myslím, že je nesmierne dôležité pre nás, aby sme boli schopní naozaj rozpoznať to, čo je tam uvedené. E, rečník, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani predsednička. Ja to určite vidím teraz lepšie. Legislatíva má potenciál riešiť chyby, ale to bude závisieť aj od jej presadzovania. Máme tu nové smernice verejného obstarávanie. Na výbore ich veľmi dobre poznáte my hovoríme, že nové smernice poskytujú väčšiu právnu istotu a umožňujú, aby bolo, práv, aby bolo obstarávanie prístupnejšie a takýmto spôsobom zabrániť aj chybám. Nové požiadavky na monitorovanie poskytujú komisii lepšie informácie o tom, ako sa pravidlá v praxi implementujú, ale možnosť využívania sociálnych a environmentálnych kritérií um, ehm, samo budú zrejme minimálne na úvod výzvou, pokiaľ ide o, o uistenie sa o nediskriminačnom procese. Druhým dôvodom, druhým dôvodom, bo druhým takým možným bodom sú nariadenia, ktoré sa týkajú Európskeho štrukturálneho investičného fondu. Tam sa rieši ex ante podmienenosť a tak ďalej. To sú podmienky dôležité na to, aby sa zabezpečilo dobré, dobré fungovanie fondov. Súd dvor zistil, že 12 členských štátov nenaplnilo podmienky, ktoré boli nastavené v rámci fondov a ktoré sa týkali, ktoré sa týkali verejného obstarávania. Komisia nedávno e, v oktobri oznámila, že tri z týchto členských štátov dovtedy už e, naplnili zmienené podmienky. My sme takéto niečo neauditovali, nemôžeme sa k tomu vyjadrili, nemôžeme sa k tomu vyjadriť, môžeme povedať, že v našom vyhlásení e, podľa nášho vyhlásenia 9 členských štátov stále nenaplňa tieto podmienky. A hovoríme, ak sa do konca 2016 nenaplňa tieto podmienky, tak komisia by mala využiť svoje právomoci a pozastaviť platby členských štátov, ktorých sa to týka. Od roku 2010 komisia prijala opatrenia a začala sa venovať riešeniu všetkých problémov. Najmä by som zdôraznil internú technickú pracovnú skupinu a akčný plán. To sú naozaj kroky správnym smerom. Je tu však potrebné zabezpečiť vhodné líderstvo, aby sa tieto problémy riešili. Je potrebné vyriešiť napätie v členských štátov v členských štátoch. Máme tu dva ciele. Na jednej strane zlepšenie systému verejného obstarávania a na druhej strane propagácia e, čerpania EU fondov. V správe sa tiež uvádza, že informačné technológie, čiže nástroje IT, by mohli pomôcť riešiť problémy v oblasti verejného obstarávania, pretože majú veľkú možnosť transformácie Avšak tieto IT nástroje v rámci verejného obstarávania sa líšia v jednotlivých členských štátov prístup k databázam, napríklad ako je Arachne, ktorá je určená na boj e, proti podvodom, ešte musí byť implementovaná využívaná, aby sa zabezpečili benefity, ktoré môžu e, IT nástroje poskytnúť. Dvor odporúča následovné. Zhrniem to. Poprvé, komisia a členské štáty musia zbierať e, údaje a analyzovať e, omily v oblasti verejného obskarávania v oblasti koheznej politiky. Po druhé, pokiaľ podmienky na využívania európskych štrukturálnych investičných fondov nie sú splnené do konca roku 2016, komisia by mala využiť svoje právomoci na to, aby pozastavila platby roku 2014-2015 dotknutým členským štátom, až kým tieto nerektifikujú nedostatky. Tretie a štvrté odporúčanie e, skombinované. Komisia by mala aktualizovať a zverejniť vnútorný akčný plán, vypracovať správy o pokroku e, každoročne, zlepšiť e, koordináciu medzi jednotlivými oddeleniami a nastaviť e, skupinu na vysokej úrovni, ktorá bude v tejto oblasti viesť. Po piaté komisia by mala uplatniť finančné opatrenia, pokiaľ e, zistí, že členské štáty nie sú dostatočne efektívne a prípadne taktiež riešiť otázky sankcií v prípade porušenia smerníc vo, o verejnom obstarávaní. Po šieste, komisia a členské štáty by mali skúmať ďalšie možnosti, ktoré im poskytujú e, informačné technológie, ako je napríklad e-verejné obstarávanie či e, nástroje na získavanie údajov. Na záver by som sa chcel poďakovať tomuto výberu za to, že zorganizoval túto diskusiu. Chcem sa poďakovať komisii za vynikajúcu spoluprácu Počas auditu sme naozaj potešení tým, že sa, dohodl, že sa rozhodli riadiť všetkými našimi odporúčaniami a my budeme tento postup ďalej podrobne sledovať. Dúfam, že táto správa pomôže poslancov Európskeho parlamentu a najmä vám členom výberu IMCO, keď budete riešiť otázky verejného obstarávania v EÚ. Ďakujem vám za pozornosť. Can we have the lights back? Môžete prosím opäť zapnúť svetla v miestnosti. Magic. To je kúzelné. A list of questions. Pravdepodobne tu máme zoznam otázok. Okay, so we're going to go to the Takže ako prvý dostane slovo zástupca komisie pán Almidia. Ďakujem. Komisia a generálne riaditeľstvo pre rast naozaj vítajú špeciálnu správu Európskeho dvora auditorov a tak ako aj dvor zaznamenal, väčšina štrukturálnych fondov je čerpaná prostredníctvom verejného obstarávania. Akékoľvek zlepšenie v oblasti kohezie má pozitívny systematický dopad na systém verejného obstarávania vo všeobecnosti a platí to aj naopak. Všeobecný postup v systémoch verejného obstarávania umožňuje lep- lepšie e, riešenie kohezných politik. Preto pani komisárka by e, si uvedomuje, nakoľko je dôležitá spolupráca DG Growth s oblasťou kohézie. A 3. septembra komisárka, Bienko, no, komisárka Bienkovská a Dekrecu sa stretnú so sudcom, aby sa venovali rozhodnutiu, ktoré e, odporúčal trh. DG Growth súhlasí s eh, diagnózou dvora, najmä pokiaľ ide o potrebné zručnosti a expertízu. Preto DG Growth chce posilniť systémy verejného obstarávania prostredníctvom stratégií ušitých na mieru pre tú ktorú krajinu a eh, prievezových politik, ktoré sa najmä budú týkať profesionalizácie eh, verejných obstarávateľov. Toto by malo pomôcť odchutným členským štátom, aby naplnili ex ante podmenenosť e, do konca roka 2016 v oblasti obstarávania. Taktiež sme e, v rámci výsledkov dvoru dospeli k tomu, že je tu naozaj nedostatok koherentných údajov a potom dochádza k veľkým chybám v oblasti verejného obstarávania a DG Grow sa chce týmto oblastiam venovať. Bude to pre nás priorita, tak ako sme to oznámili v stratégii pre jednotný trh, ktorá bola nedávno prijatá komisiou. Pokiaľ ide o uplatňovanie novej smernice, Situácia je následovná. Ešte stále e, nám, máme takmer 6 mesiacov do e, termínu transpozície, to je 18. apríla, nie je to veľa času. Komisia samozrejme bude poskytovať pomoc členským štátom v tomto procese a bude skúmať postup v oblasti transpozície v jednotlivých členských štátoch. Za teraz iba málo zo pár členských štátov e, uplatnilo čiastočné transpozičné opatrenia. Bolo to Spojené kráľovstvo, Francúzsko a Maďarsko. Na poslednej schôdzi e, vládnych expertov v oblasti verejného obstarávania niektoré členské štáty oznámili, že dojde k trochu viernemu meškaniu, avšak neočakávame žiadne zásadné problémy. Oficiálny list bude poslaný členským štátom, v ktorom budú zdôraznené e, bude zdôraznené, nakoľko je dôležité náčas prijať a implementovať smernicu a očakávame, že členské štáty nás budú informovať o prípadných problémoch. Pokiaľ ide o prebiehajúci komitologický proces, nariadenie o štandardných formách bude prijaté e, v dohľadnej dobe a začne platiť začiatkom decembra. Nariadenia o revízii Prahov bude prijaté koncom tohto roka a európsky dokument o jednotný dokument o verejnom obstarávaní po hĺbkových diskusiách členských štátov a pokiaľ bude kvalifikovaná väčšina za návrh, tak do, e, sa dopracujeme k dohode. Komisia to chce prijať koncom mesiaca. A teraz vám e, prednesiem krátku prezentáciu ESPD, čiže to je dokument o európskom, e, jednotný dokument pre verejné obstarávanie. Um. So Čiže opäť budeme potrebovať, e, aby sa zhasli svetlá. <laughs> Môj asistent v mobilnom telefóne tie svetlá asi nezhasne, to je to, čo ste pred chvíľou počuli. Dobre, ďakujem pekne. Som rád, že mám možnosť tu e, prezentovať naozaj stručne službu ESPD. V prvom rade, keď sa pozriete na priesvitky, mali by ste sa dívať na mňa, keď sa pozriete na ESPD, ľudia si myslia, že to je dokument, ktorý je asi náročné používať, ale keď sa na to pozriete z pohľadu IT, tak je to naozaj výborný základ na získavanie štrukturálnych údajov. A ako sme si pred chvíľou vypočuli, e, súhlasíme s tým, že nástroje IT sú veľmi dôležité a to sa pokúšame dosiahnuť aj v rámci ESPD, čiže v rámci ESPD e, chceme poskytnúť väčšiu mieru flexibility. Papierová verzia E, poukazuje na rôzne možnosti, ale keď sa pozriete na túto službu ako e, službu elektronického formátu, tá bude e, upraviteľná. Čiže nebudete to tam vidieť celé naraz, budete mať k dispozícii pomocníka, ktorý vám pomôže sa cez dokument prepracovať. Čiže flexibilita a využitie je oveľa väčšie než v prípade využívania papierového dokumentu. Na priesvitke vidíte, nedá sa to síce prečítať, ale keď si to pozriete neskôr, tak uvidíte, že pokiaľ e, ide o, o prečin, keď poviete áno, tak sa vám rozbalí viac informácií, keď poviete nie, tak nemusíte poskytnúť žiadne ďalšie informácie čo sme sa taktiež pokúsali dosiahnuť v rámci služby ESPD. Vypracovali sme e, údajový model, robili sme to spolu e, s kolegami z eSense a s kolegami ktorí e, sa orientujú v UBL Pokúšali sme sa dopracovať štandardizovanému e, modelu údajov a kam nás toto privádza. Znamená to, že komisia ako taká bude poskytovať službu ESPD, ktorú možno používať e, či už zo strany zmluvných e, hospodárskych subjektov či príslušných orgánov. Členské štáty môžu mať vlastné SPD služby vo svojich členských štátoch. Ten príklad, ktorý vidíte tu, je zo Španielska. Oni majú naozaj veľmi dobrý predkvalifikačný servis, čiže veľmi veľa informácií je k dispozícii v rámci ESPD, čiže hospodárske subjekty nemusia vyplňať všetky informácie znova a znova dokola v, naš, v rámci našej služby ESPD. Jednoducho môžu použiť toho pomocníka, tak ako to je v Španielsku. A existuje mnoho takýchto systémov v Európe, ktoré môžu hospodárske subjekty využívať a to im pomôže vyplňať dokument ESPD. Čiže ten model údajov naozaj pomôže vo veľkej miere využívateľom, užívateľom ESPD v Európe. Ďakujem. A ešte by som sa chcela opýtať, kedy to začne fungovať. Hovorili ste, že to naozaj pomôže, takže kedy to je naplánované. SPD dáta modelu už je k dispozícii. Chceme používať SEF, aby sme podporili členské štáty k tomu, aby oni implementovali vlastné riešenia. No a to riešenie, ktoré poskytneme my ako komisia, bude k dispozícii v prvom kvartáli budúceho roka. Ďakujem, takže môžete prosím opäť zasvietiť svetla v miestnosti. Please, can we have the lights? So we're going to take a round, round of questions. Teraz uh, si vypočujeme vaše otázky. Začneme s kolegami z Home Affairs. Speaking Philippe Vy budete hovoriť mene Filipa Živa. Chcete sa ujať slova? Nech sa páči. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Ďakujem, pokúsim sa hovoriť po francúzsky, pretože pán Žuvan je náš spravodajca o verejnom obstarávaní a keďže nemohol dnes osobne prísť, nie je nás tu veľa, ale myslím si, že je tu kvôli problémom s Lufthansou. Každopádne kolega zaslal niekoľko otázok, ktoré sa pokúsim prečítať, čiže chcel by vedieť, Ako je na tom komisia, pokiaľ ide o prijatie formulára, to sme teraz, ktorý sme teraz videli, že formulára ESPD? Európsky parlament dostal poslednú verziu dokumentu v, v auguste, to bola 7. verzia. Členské štáty mali čas do 9. oktobra, aby poslali pripomienky a odtedy komisia ešte stále neprezentovala finálny dokument – Mohla by nás komisia informovať, nakoľko pokročili práce v tejto oblasti a či členské štáty súhlasia s touto poslednou verziou. Pán Žuvan chcel tiež pripomenúť, že časová lehota na transpozíciu oboch smerníc je e, v apríli 2016 a členské štáty musia preto mať k dispozícii formuláre čo najskôr. Ďalej, počas poslednej schôdzi expertnej skupiny o verejnom obstarávaní, ktorá prebehla 27. oktobra, sa nehovorilo veľa o pokroku transpozície smernice. E, diskusia sa skôr venovala transpozícii smernice o verejnom obstarávaní. Mohla by nás komisia informovať aj o tom, nakoľko pokrok pokročili v smernici o smernici o povoleniach či koncesiách v jednotlivých členských štátoch. Takže toto boli otázky od pána Žovena. Ďakujem. Pán Denis Dion. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som bol koordinátorom skupiny uh, kont a takže som si vypočul prezentáciu Christophera Ovena a jeho špeciálnej správy a myslím si, že to je veľmi dôležitá správa. Zajtra vyjde výročná správa Dvora auditorov. A ja chápem, že kvôli chybovosti e, dvora auditorov nemôže schváliť e, návrh na rozpočet. Verejné obstarávanie je pre tento výbor veľmi dôležité a preto by som e, chcel položiť niekoľko otázok obom rečníkom, čiže aj pánovi zastupcovi dvora auditora aj komisie. Vieme, aké sú existujúce pravidla verejného obstarávania, aké problémy z nich vyplývajú. Komisia vraví, že bude školiť e, a informovať členské štáty o nových pravidlách. Avšak nakoľko si môžeme byť istí, že nedojde k zhoršeniu po začatí uplatňovania nových pravidel, pretože nové členské členské štáty sa to budú musieť zvyknúť a chcem sa opýtať, či je komisia pripravená e, aplikovať finančné korekcie e, prísnejším spôsobom, než to bolo v minulosti, pretože to je naozaj tá efektívna zbraň, ktorú komisia má. To je jedna otázka. Druhá otázka. E, vieme, ako prebiehali rokovania s OLAFom. Keď je v členskom štáte nejaký problém, OLAF povie, E, OLAF im niečo odporúči, avšak to skúmanie, či dochádza k uplatňovaniu, je minimálne. Takže tam naozaj môže dochádzať k chybovosti. A chcel by som sa opýtať, či si nemyslíte, že je trochu čudné, že na jednej strane e, je ešte stále veľa problémov, chyb a na druhej strane členské štáty sa nevždy riadia e, výstupmi skúmania OLAFu nemohlo by sa stať, že niektoré členské štáty či orgány členských štátov jednoducho nechcú e, riešiť otázky verejného obstarávania tak, ako by sa malo. To sú moje otázky. Ďakujem. Igor Soltes. <clears throat> Igor Soltes. Ďakujem. Pani predsednička, Pani Jong povedala, že je to veľmi dôležitá téma, toto verejné obstarávanie a že každý rok máme správu dvora auditorov, ktorá poukazuje na to, že nedošlo k veľkým zmenám a aj zajtra budeme mať správu a došlo k nejakým zmenám alebo nie podľa tých údajov. Myslím si, že v tejto etape je tiež veľmi dôležité aby Európska komisia pomohla členským štátom nielen tým, že by kontrolovala, či prijali nové právne predpisy, ale mala by im pomôcť aj usmerneniami pre implementáciu. Ja viem, že to nie je jednoduché, pretože je niekoľko rôznych prístupov zo strany členských štátov a niektoré členské štáty prijali nové zákony pre jednotlivé odvetvia a iné krajiny prijali ako Slovensko, len jeden zákon, ktorom je zahrnuté oboje klasické a e, sektor služieb verejných sietí utilities. Ale ak budeme mať novú smernicu a dosiahneme pokrok, najmä pri udelovaní zákaziek, tak by som bol rád, aby sa tieto kritériá aj uplatňovali, pretože cena nemôže byť jediným kritériom. To spôsobilo v minulosti veľké škody, tento prístup. Takže by bolo dobre, keby sa používali aj iné kritéria na zadávanie, napríklad metodika životného cyklu, ako ju používať. Ja viem, že to nie je ľahké, ale treba to spraviť. Takže v komisii, komisii želám všetko najlepšie a bolo by dobre, keby ste nás informovali na budúce aj o údajoch a by sme videli, aký pokrok sa dá dosiahnuť podľa tohto. Ďakujem. A teraz tí, ktorí signi, signalizovali, keď to stála potom Raška. Ďakujem pani predsednička a ďakujem aj dvoru auditorov, aj komisii Tie fakta, ktoré tu uvádzate, sú veľmi znepokojujúce a náš výbor berie svoju úlohu veľmi vážne a preto mám niekoľko otázok. Tých 40 nedostatkov, ktoré sú uvedené v správe, je tam niečo, ktoré sa týka nejakej konkrétnej oblasti? A tam máte potom štyri krajiny v tomto posudzovaní a spomínali ste potom tých 12 a tie tri, ktoré vlastne splňali. Mohli by ste nám povedať viac, ako to vyzerá? A potom ide o peniaze, ktoré sa už minuli. E, tam sú veľké problémy s tým osohom z kohezného fondu. Čo sa s tým deje momentálne? A podľa toho, aká je teraz situácia, sú veľké obavy s budúcim programovaním a to znamená, že niektoré programy sú zastavené kvôli financovaniu. Ako vyzerá súčasné financovanie programu 14 až 20 a potom sa hovorilo o programe aj po roku 2020, aké to bude mať dôsledky. Ako fungujú tieto rozhodnutia o verejnom obstarávaní, ktoré sme spravili? Ako bude ten nový návrh pôsobiť možno, že tí ľudia, ktorí to robili, nemajú tie skúsenosti, takže povedzme odborná príprava na aplikovanie pravidiel by mohla byť dôležitá. Vieme, že obstarávanie je veľmi zložitá téma ale nedávno sa uvažuje o tom, že treba mať aj kvalifikáciu na to podobne. A čo treba spraviť do budúcnosti, aby sme sa vyhli týmto škodlivým dôsledkom? Tých 40 ktorými boli problémy, tak to si myslím, že je e, práve oblasť, kde sme chceli dosiahnuť zlepšenie. Ale všetko stojí. Pani komisárka Beňkovská a Kretu sú do toho tiež zapojené a pani komisárka Beňkovská príde sem na inú tému dnes. Kohezné fondy sa používajú vo únii na financovanie rôznych projektov, ale niektorí ich nedostanú a niekde dojde aj k ich e, zneužitiu odsudzeniu, takže ako plnia členské štáty svoje povinnosti, pretože veľmi často v týchto prípadoch kladú vinu na Európu a nie na členský štát. Takže veľmi sa teším, že máme túto príležitosť a ďakujem, že budete odpovedať na tieto otázky. Pani predsedajúca, ja sa chcem opýtať na transpozíciu smernice o verejnom obstarávaní. Mm a chcel by som v mene skupiny ALDE povedať, hovorím aj za Ditu, ktorá tu nemôže byť, príde neskôr. A chcem hovoriť o rizikách transpozície. Je to veľmi dôležité pre hospodárstva jednotlivých členských štátov, avšak chceme, aby tá transpozícia prebehla rýchlo. No za uplynulé roky treba povedať, že na nešťastie Francúzsko nie je dobrým príkladom, pokiaľ ide o otázky transpozície. Takže moja otázka na komisiu je, ako dosiahnuť obmedzenie dopadov transpozície, ktoré e, oslabujú to, čo by sme chceli v Európskej únii vďaka tejto smernici dosiahnuť. Ďakujem. Okay, so I'd like to just ask a few... Chcem položiť niekoľko všeobecných otázok. Myslím si, že to hovorilo o rôznych témach. Jedna oblasť je využitie fondov a to, či členské štáty dodržiavajú konkrétne pravidlá pre európske kohezné financovanie. A možno treba ďalšie pre, e, pravidlá k všeobecným pravidlám verejného obstarávania pre túto oblasť. A v správe komisie sa hovorí, že verejné obstarávanie predstavuje okolo 19 EU HDP a moja prvá otázka je, dá sa extrapolovať, že keď týchto 40 projektov z rozpočtu EÚ nedodržiava pravidla obstarávania, znamená to, že 40 celého verejného obstarávania nedodržiava pravidla. Ja očakám, že odpoveď bude nie, pretože Niektoré z nich sú špecifické pre tieto projekty a, niek- a, niekto- a to, tento prúd financovania. Mohli by ste nám podrobnejšie povedať, ako e, e, to vyzerá z hľadiska zhlukovania týchto vecí? Je to skôr v rámci e RDF, alebo skôr v sociálnom fonde alebo v koheznom fonde? Zhlukujú sa podľa krajín alebo podľa veľkosti tých grantov. Zhromažďujú sa skôr na začiatku obdobia 2009, povedzme, je dôvodom preto, že tie zásady uvedené na začiatku financ, finančného obdobia neboli jasné. Toto všetko by bolo veľmi zaujímavé. Možno, že treba viac rozanalizovať túto štatistiku, aby sme našli tie odpovede. A potom chcem mať istotu, že správne rozumiem tomu, čo povedala komisia. To je iný nástroj. Jednotný e, dokument verejného obstarávania SPD, ktorý ste tu dneska uviedli, je nástroj, nie dokument, ale nástroj, ktorý má uľahčiť malému podniku zúčastniť sa súťaže o zákazky, či už v jednej krajine, alebo aj v inde. Jednoducho môže to pomôcť miestnym orgánom, povedzme a podobne. A všetci budú od, online od začiatku budúceho roka, áno? Takže moja otázka k vám je, je to úžasný nový nástroj, ktorý všetko veľmi zjednoduší. A takto by sme mohli mať všetky informácie o jednotnom trhu v jednom kontaktnom mieste. Ako to mienite? Ako to teda bude? Ja mám pocit, že my ľuďom stále hovoríme len, čo nefunguje na jednotnom trhu a my im zabudáme hovoriť to, čo funguje dobre. Ako teda propagujete túto vec a ako zabezpečíte, že akékoľvek problémy, keď sa to všetko spustí, budete môcť riešiť veľmi rýchlo, keby veci na stránke nefungovali. Ďakujem. Chcem sa spýtať, či má ešte niekto záujem sa vyjadriť, takže môžeme začať s odpovediami. odpovediami. Začnite? Áno, ďakujem. Takže odpoviem na to, čo si myslím, že je pre nás dôležité. Takže tie prvé dve francúzske otázky, to je komisia podľa mňa. To je transpozícia pokrok e, pri SPD, to je skôr parketa komisie Pandion. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma dvakrát vypočuli. Ja myslím, že súhlasíte a že dobrý príbeh treba opakovať. A je to práve dobrý príbeh, ktorý je postavený na komplexných dôkazoch viac každoročných správ. Ďakujem za vaše otázky. Vedali ste, ak, akú máme istotu, že to nebude odrádzať? My sme povedali niečo o smernici pre verejn, o verejnom obstarávaní a tu mám svoje obrázky, ktoré som vám ukazoval. Takže to je osobitná prednáška, nie to čo v ekone. Hovorili sme o smernici o verejnom obstarávaní a implementácii v praxi a o tých rozdieloch týmto spôsobenými. Všeobecná téma väčšej pružnosti a zjednodušenia, ktorá umožní väčší prístup MSP, je niečo, čo veľmi vítame. A sú tu ďalšie črty, ako zavedenie nového postupu pre inovačné partnerstvo, nový nástroj na modifikáciu zmluv, zavedenie nové ich možnosti pre niektoré služby, ako napríklad sociálne alebo vzdelávacie služby. Takže to sú tie veci, ktoré zapadajú do tohto kontextu a či tu komisia bude konať, to sú naše odporúčania. Uvidíme, to je vec komisie a vaša koni- záverečná otázka sa týkala, kde dochádza k podvodom. Je to v našej správe tiež, ale nie je to hlavné zameranie. E, potom, čo sú, je to malý prípad, počet prípadov, kde toto bolo dôvodom e, chýb. Potom motivácia a či členské štáty chcú dodržiavať pravidla verejnej súťaže a či to niekde je. To je práve tá otázka, čo je najťažšia. My hľadáme dôkazy o tom, čo ľudia naozaj robia a najmenej v jednom členskom štáte v našej vzorke v Taliansku, kde sa priznáva, že existujú určité problémy s trestnoprávnym správaním v tejto oblasti, tak v tejto krajine prijímajú veľmi e, závažné opatrenia na úrovni e, centrálneho úradu, na e, úrovni agentúry boja proti podvodom. E, a uvidíme, či dojde k zmenám potom aj v teréne. Napríklad v nadchádzajúcom roku sa má znížiť počet e, zamestnávateľov, zadávajúcich agentúr, takže potom tá motivácia v niektorých krajinách sa začína objavovať, ale komisia by mala pracovať s týmito krajinami a usmerňovať ich a pomáhať im v realizácii. Potom otázka ďalšieho kologu, to je tých 40 a jednotlivé oblasti. Je to veľmi rozmanité, pokiaľ ide o predmet zákaziek. V prílohe 2 a 3 správy, tým odpovedáme na otázku predsedkyne, máme určitú typológiu a zhlukovú analýzu podľa typu financovania a odpoveď na vašu otázku je tie väčšie fondy, kohezný fond a RDF, tam je to viditeľnejšie než v sociálnom fonde a to verejné obstarávanie viazané na e, hraničné hodnoty a typ zmluv a podobne. Potom tu bola otázka, či programovanie je aktualizované, ako to vyzerá s čerpaním peňazí. Tí, tie komisárky, ktoré na tom pracujú, to, to vítali a s obidvomi dámami som sa stretol počas auditu a teším sa na spoluprácu s nimi. A naozaj sme sa dohodli, že kolektívne vedenie v komisii, ktoré dosiahne rovnovahu vo verejnej politike, je to, čo potrebujeme. A signalizovali tieto dámy, že takto si to želajú aj robiť. To považujem za rozhodujúce v takejto téme. Potom rizika transpozície, to je myslím skôr parketa komisie, potom to, čo povedala predsednička. Ďakujem vám veľmi pekne. Povedal som, že máme v prílohách 1, 2 e, aj 3 viac údajov. Potom ste povedali, či môžeme tých 40 extrapolovať aj na, vnút, aj na vnútroštátne verejné obstarávanie, ale vy ste si na to aj sama odpovedali, myslím. Uh, ale len preto, aby to bolo jasné. Európsky dvor auditorov nie je auditorom jednotlivých e, nezávislých 28 e, e, členských štátov. Tam majú svoje inštitúcie, s ktorými spolupracujeme. Potom sme mali otázku na ESA a a ich odpoveď je veľmi podobná. Niektorí povedali, že na vnútroštátnej úrovni je to možno ešte horšie. Nemyslím si ale, že by nejaký jeden dotazník poskytol dostatočne vyčerpávajúcu, vyčerpávajúcu túto tému. Členský štát by sa mal týmto zaoberať, ak ho zaujímajú výdavky v členskom štáte na úrovni členského štátu, ale výsledky môžu byť podobné. Prepačte, že do toho vrtám, ale je to keď členské štáty, ktoré to implementujú, je to tak, že E, dôvodom je, že nedodržiavajú konkrétne pravidlá daného programu alebo je to preto, že nedodržiavajú všeobecné zásady európskeho verejného obstarávania. Ja si myslím, že toto je troška odlišné a to, čo je u nás doma, sa často hovorí tom, že tieto pravidlá konkrétnych programov sú veľmi zložité a administratívne náročné. A to je presne to, čo si myslím, že nie vždy to dobre súladí s vnútroštátnou legislatívou. Áno, je to tak, dochádza k tomu v členských štátoch, vy to viete najlepšie a odpoveď je samozrejme, že niektoré z týchto fondov sa, e, sú v dobrom súlade s vnútroštátnymi formami financovania a pokiaľ ide o to, že či sú to európske alebo národné pravidla, čo spôsobujú problémy, v našej štúdii jasne hovoríme, kde členské štáty pripravujú ešte ďalšie vlastné nariadenia, môžu to urobiť, majú také právo, takže kde pridávajú ďalšie vrstvy právnych predpisov a zvyšujú komplexnosť, náročnosť alebo odchylku od európskych pravidiel, tak to môže viesť k väčšiemu počtu chýb samozrejme. A my sme videli obidve veci. Nedodržiavanie e, veľmi zložitej európskej legislatívy, ako aj situácie, kde členské štáty vytvorili ďalšie vrstvy, ktoré presahujú rámec legislatívy EÚ. Asi úmysel bol dobrý, ale vymklo sa to. A potom je tu problém s tou implementáciou, takže vítame tu na samozrejme flexibilitu a vlastnú úvahu v nových pravidlách, ale to vždy prichádza s tým rizikom, že niektoré členské štáty si budú vykladať väčšiu pružnosť a slobodnú vôľu ako cestu k väčšej zložitosti. A ja, nevi, a ja e, si myslím, že úmysel zákonodarca, ako ste vy, je presne vyhnúť sa takejto situácii čo by mala urobiť komisia? No už my sme to veľmi jasne v odporúčaniach povedali. Komisia má v rukách právomoci a môže ich využiť a ja som e, sa domnieval, pretože my sme to aj v správe zverejnili, reakciu komisie, aj pokiaľ ide o neustále porušovanie, tam hovoria, že budú, e, budú e, spúšťať postupy o porušovaní a potom pokiaľ ide o pozastavenie, pokiaľ sa nevyužívajú do konca roka 2016 akčné plány, komisia tam jas, hovorí jasnou rečou, že budú konať a to musí byť jasné, je to, je to z toho jasné, že dôjde k dôsledkom, pokiaľ, členské, pokiaľ sa členské štáty nebudú riadiť pravidlami a nebudú implementovať nové smernice. Ďakujem veľmi pekne. Komisia, chcete zareagovať? Veľmi stručne a všeobecne všetci sa zhodneme na istých záležitostiach. Chcem predstaviť Vitoria Aliáta z DG Regio. A ak ju nepoznáte, DG Growth, DG Regio a Dvor auditorov, všetci, všetci my sme si plne vedomi toho, že uh, Ehm, pri mm, vernom strávaní nejde len o implementáciu smernice, ale potrebujete naozaj aj obrovské úsilie budovať na národnej úrovni príslušné kapacity, aby sme mohli príslušne uplatňovať ehm, legislatívu, ale aby to potom aj fungovalo. Pokiaľ ide o otázky, ktoré boli viac menej asi na mňa mm, namierené. Pokiaľ ide o otázku zástupkyne pána Žuvana, preklady sú pripravené pre jednotlivý dokument a my ho teda pracujeme na ňom. Je pravda, že to chvíľu trvalo, pretože sme museli veľa diskutovať s členskými štátmi, pretože sme sa domnievali, že je dôležité dopracovať sa k širokému konsenzu, pokiaľ ide o dokument, ktorý bude mať prakticky zásadný dopad na fungovanie eh, podnikov a správnych orgánov. Myslím si, že teraz sa dá povedať, že všetko bude e, fungovať v apríli 2016. Pokiaľ ide o transpozíciu balíčka, hovoril som o troch členských štátoch Spojeného kráľovstva, Maďarsku a Francúzsku. Tie už čiastočne prijali balíček. A máme tiež pozitívne informácie z väčšiny členských štátov. Nemôžem vás ubezpečiť, že do roku 2016 bude všetko hotové, avšak Vyzerá to, že je to dosť pod kontrolou, pokiaľ e, máme informácie zo strany národných orgánov. On... Pre pána de Jonga, a chcem ešte zdôrazniť to, čo som uvedol na začiatku. Sme pripravení byť tvrdí, prísni za v koncom roku 2016 na 2017, pokiaľ nedojde k naplneniu kritérií, ale zároveň sa naozaj veľmi snažíme Spolupracujeme s členskými štátmi. Ide nám no to, aby došlo k skvalitneniu ich národných systémov, ich kapacít, vzdeláv- úrovni vzdelávania, inštitucionálneho nastavenia, systémov, aby došlo k správnemu pochopeniu toho, že skutočne, ak bude fungovať modernizovaná administratíva. Takto bude mať pre ne obrovský prínos a stanú sa plnoprávnymi členmi vnútorného trhu. Pánovi Šoltésovi, dúfam, že som vyslovil vaše meno správne. Sme si plne vedomi toho, že pri e, posilňovaní kapacít a profesionality v členských štátoch je v mnohých členských štátoch kľúčovou záležitosťou to, aby e, bol správne vyslaný odkaz, že cena nie je jediným kritériom. Áno, môžu. Ehm, určite by sme to nemali zakazovať, pretože je veľa dôvodov ak sa vyberie práve kvôli cene, ale ak chcete využiť kritérium ceny, kvality a politiky, tak eh, musíte mať v rukách správne nastavené administratívne kapacity a to patrí aj k skvalitňovaniu národných kapacít, o ktorých som teraz hovoril. Pán poslanec Stiller, ja som už, myslím, tomu vystúpil. Súhlasím, nejde naozaj len o to, že nastavíte správnu legislatívu, popoviete to, čo máte. Treba viac. Členské štáty musia pochopiť, ako dôležité je mať naozaj solidne nastavený systém verejného obstarávania. My sme si toho vedomi, spolupracujeme s členskými štátmi. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že je to ten správny smer, ktorým by sme mali ísť v neposlednom rade. Otázka pani predsedničky k ESPD. Doteraz sme sa snažili o to, aby členské štáty vyslovili svoj súhlas s jednotným dokumentom. Teraz sa budeme koncentrovať viac na komunikačnú kampaň, ktorá bude nasledovať. Máte plnú pravdu. Nestačí, ak sú tieto veci schválené, ale je možno ešte dôležitejšie, alebo minimálne rovnako dôležité, že sú tieto záležitosti známe a v praxi aj využívané. Ďakujem veľmi pekne. Mark Tarabella. Nech sa páči, máte nejaké otázky? Neviem, či sa chcete k tomu vyjadriť. Áno, pani predsedajúca, v prvom rade sa chcem ospravedlniť, že som tu nebol na začiatku schôdze, pretože som bol ešte na výbore Agri, kde som spravodajcom na inom dokumente a musel som sa tam vyjadrovať pred komisiou, preto som tu nemohol prísť. No takže chcel by som e, vyzvihnúť túto iniciatívu. Bol som spravodajcom o smernici o verejnom obstarávaní a často sa preto ešte stále zúčastňujem diskusí o filozofii našej práce v parlamente a preto ma veľmi zaujímalo, ako členské štáty implementujú smernicu do vnútroštátnych právnych predpisov, ako komisia dohliada nad procesom, či v krajinách dochádza k postupu No a taktiež je podľa mňa dôležité, aby dvor auditor zohrával svoju overovaciu úlohu, pretože stále ešte o vernom obstarávaní je veľa nezrovnalostí. Keď komisár Barnier inicioval reformu, tak kriminalita v Európe, či prvým zdrojom, bola práve v oblasti verného obstarávania. Nebolo to v oblasti drog, prostitúcie, alkoholu, e, či pašovania cigaret. Bolo to v oblasti verejného obstarávania. Zámalo by ma ako členské štáty reakciu, pretože pokiaľ dvor auditorov e, uplatňuje kontrolu, to je jedna vec. Počul som, ako pán Win hovoril o Taliansku, ktoré prijalo drastické, drastické opatrenia, pokiaľ ide o vývoj v jednej oblasti a myslím si, že by sme potrebovali globálnu správu o tom, ako sa niektoré krajiny pokúšajú situáciu korigovať, ale možno by sme mohli vytvoriť blacklist, čierny zoznam krajín, ktoré nerobia nič, pretože možno existujú aj krajiny, ktoré sa svoje praktiky nepokúšajú zlepšiť. Cieľom tejto smernice je, aby verejné zdroje, tak ako to hovoril vtedajší komisár, e, predstavuje 19 HDP e, v Európe, takže je potrebné, aby tieto prostriedky boli rozumne investované. Takže otázka znie, ako sa uplatňuje smernica v teréne. Pretože tá smernica je akýmsi nástrojom, ktorý sa môže používať správne alebo nie. A kto to bude robiť? To sú členské štáty a jednotlivé orgány. A je preto dôležité, aby sme sa v každom členskom štáte pozreli na to, ako bude tomu, ktorému orgánu pom- ako sa k tomu, ktorému orgánu pomôže, aby uplatňoval to, čo mu u- u- uvaluje smernica. A teda, ako som hovoril, je tu potrebná stále tá úloha dvora auditorov, ale aj zodpovednosti členských štátov, aby sme docielili, že verejné prostriedky sa budú využívať čo najzodpovednejším spôsobom. Preto ma veľmi zaujíma vývoj tohto postupu. Na pôde parlamentu sme sa tej práci venovali takmer dva roky. A chcela by som teda vedieť, Eh, aká je tá situácia. Ďakujem za pozornosť, pani predsedajúca. Chcel by som sa opýtať, či ma moji asistenti dobre nabrifovali. Áno, vždy dúfame, že nás dobre nabrifovali. Nech sa páči, rozdávam opätovne slovo. Ďakujem za vaše otázky a pripomienky. Myslím, že posúvajú našu diskusiu. Uh, Vnímam tam e, také dva body ohľadne toho, e, ako bude vyzerať monitorovanie komisí a že to bude opakujúci sa problém. My sme v správe hovorili o tom, že tento problém sa opakoval počas uplynulých rokov, že je to predmetom aj našich správ a tak ďalej. Dvor zverejní správu zajtra a nemôžem to komentovať a takže to tam všetko nájdete, ale bohužiaľ sa nemôžem teraz konkrétne k tomu vyjadriť tej vašej otázke. Otázka. Či by mal existovať blacklist? Myslím si, že by sme nemali hovoriť o nejakom čiernom zozname, ale skôr by som to nazval o ist... Mm, skôr by som sa na to zameral z pohľadu istej miery transparentnosti. Uh, máme v poznámkach počet 35-36 zoznamy členských štátov. V rámci 35 je 12 členských štátov, ktoré na začiatku roka 2015 nenaplnili podmienky verejného obstarávania. Ja som to v úvode už povedala, aby ste tu možno neboli, keď komisia oznámila, že traja, tri štáty z toho, z toho zoznamu už vypadli, pretože naplnili podmienky, ale 9 ich tam stále je. Ďalej sú tam štyri členské štáty. Pán Almeida a jeho tým spolupracuje s týmito členskými štátmi a ide o členské štáty, ktoré majú problémy v oblasti verejného obstarávania. A najmä pokiaľ ide o box 10, keď sa pozriete na stranu 36, uvidíte naozaj explicitný zoznam členských štátov, e, ktorým sa komisia osobitne venuje. Neviem, či pán Almeida chce doplniť niečo k tomu, pani predsednička. Na minútku. Kolega za de, kolegyňa za DG Regio doplní, nech sa páči. Na minútku. Ďakujem moje meno je Vitoria Liata, som z DGR. Mám na to minútku. Dobre. Potvrdzujem, že naozaj veľmi úzko spolupracujeme s DG Grow. Riešime riešime tieto otázky, snažíme sa o prevenciu, aby členské štáty boli dobre vybavené a pokiaľ ide o korektívne opatrenia, pokiaľ ide o pozastavenia, finančné korekcie, prerušenia, Nuž tam sme e, uvítali správu dvora, pretože je to opäť príležitosť e, o tom, ako ešte lepšie možno spolupracovať a ako spolupráca na úrovni komisie môže členským štátom napomôcť. A ešte snad jedna drobná vec na vyjasnenie. 40 verejných tendrov malo v sebe nezrovnalosti, ale samozrejme, keď sa pozrieme na hodnotu, tak tam mierovosť je nižšia než 40 možno menej než 10 Ja nechcem, aby tých 40 bolo chápaných ako niečo, čo ovplyvňuje eh, hodnotu nezrovnalostí, ktoré, ktoré sa detekujú v rámci verejného obstarávania. Ďakujem. Predsednička, ďakujem. Poďme ďalej. Výmena názorov k správe o TISA. Nech sa páči, teraz kolegyňa ma na chvíľočku zástupy. Okay, we move on. Poďme ďalej, kolegovia. Ide o správa k dohode o obchode so službami. Ty sa vychšili, nech sa ti páči. Ďakujem, Katrín. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli ich práci na tomto stanovisku svojimi pozmeňovacími návrhmi. No a mimoriadne sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Mali sme mimoriadne náročné podmienky, pretože sme mali naozaj málo času. Minulý týždeň bol Tyrkisový týždeň. O niektorých bodoch ešte stále diskutujeme, avšak chcela by som sa naozaj poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí za takýchto komplikovaných podmienok prispeli k správe. Ďakujem im za ich prácu a je to téma, ktorá je náročná, a teda stanoviska určite zastupujú rôznorodé pohľady na túto vec, čiže bol to náročný boj pri tomto stanovisku, avšak verím, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisu, najmä pokiaľ ide o otázky, ako je kompromis 3, čiže ochrana spotrebiteľov a pracovníkov, či vytváranie kvalifikovaných pracovných miest, a ktoré bude príslušne hodnotené. Ďalší kompromis číslo 4, vyváženosť v rámci výmen, ktoré spadajú pod túto zmluvu, udržanie možnosti vypracovať právne predpisy pre členské štáty v rámci verejného záujmu, potom kompromis 6. Tam sa vylúčujú verejné služby z rozsahu pôsobnosti dohody a potom sú tu ďalšie kompromisy o verejnom obstarávaní a o profesionálnej mobilite. Niektoré ďalšie témy ešte riešime, ale verím, že sa nám podarí dopracovať k dohode a budeme musieť hlasovať, budeme môcť hlasovať o tomto kompromise zajtra. Pokiaľ ide o všeobecné ciele, máme niekoľko návrhov, ktoré hádam doriešime. No a ja osobne, samozrejme, je, je podľa mňa dôležitá otázka transparentnosti, pretože sú to obchodné dohody, najmä aj pokiaľ išlo o TTIP, tak tu došlo k veľkým debatám, diskusiám a preto je potrebné, aby verejnosť, aby občianská spoločnosť mala prístup k dokumentom, aby sme docielili transparentnosť. My sme to formulovali tak, že dúfam, že to všetkých uspokojí, ale naozaj otázka transparentnosti je cieľ, ktorý by sme si mali všetci určiť za svoj bez ohľadu na naše politické zameranie. Na výbore budeme hlasovať o jednotlivých návrhov, pozmeňovacích návrhov, uvidíme, ako to prebehne. Snažili sme sa dospäť k kompromisu, najmä pokiaľ ide o body, kde sa naozaj rozlišujú názory. Napríklad je to otázka zoznamov, pozitívnych zoznamov, služieb či hybridných zoznamov, pokiaľ ide o prístup na trh. No a potom je tu otázka rozsahu, okrem verejných služieb e, sme hovorili o službe o verejnom záujme, čiže myslím si, že by bolo dobré, aby sme si pripomenuli princípy, ktoré sú navrhnuté v stanovisku. Je naozaj potrebné skombinovať ciele v rámci dohody o voľnej výmene služieb. Takže treba sa venovať prístupu na trh, to je pravda, ale taktiež treba zabezpečiť rovno, rovnomernú konkurencieschopnosť a tiež nesmieme zabúdať na ochranu zamestnancov, spotrebiteľov a životného prostredia. No a ešte jedna vec, na ktorú nesmieme zabúdať pri rokovaní o medzinárodných zmluvách, to je otázka reciprocity, rovnováhy, čiže je dôležité, aby tie podmienky, ktoré musia splňať európske e, podniky, neboli nevýhodnejšie, než budú mať podniky našich partnerov. Ďakujem. Thank you. E, Ďakujem veľmi pekne. Poprosím teraz tieňových, odozdávam slovo pani Kalpeš. Ďakujem, pani predsedníčka. V prvom rade e, by som chcela poďakovať ďakovať za prácu spravodajkyni. Hovorila, že ide o komplikovanú vec, ide o politicky senzitívne stanovisko. Nebolo preto e, ľahké dospieť e, ku kompromisu, ku kompromisnému návrhy, ktoré bude akceptovať e, všetci. Ja si myslím, že súčasný text je z veľkej časti akceptovateľný. Podľa pozície skupiny treba posilniť cieľ. Ne, nejde len o prebalovanie eh, alebo nové balenie pre staršie záväzky. Skutočne potrebujeme eh, práve príležitosti v rámci jednotného trhu, ktoré idú, od, na, ktoré idú nad rámec existujúcich nastavení. Eh, bude to samozrejme závisieť od toho, ako pokročíme. Sú tam niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sú kritické pre nás. Pripomeniem, len ich tak e, stručne pripomeniem, nemáme čas ísť do detajlov. Začnem najprv s číslom 8, pokiaľ ide o pozitívny, vyčerpávajúci zoznam. Rozumiem tomu tak, že sa, že sa tu predkladajú záväzky a e, že sa využíva aj negatívny zoznam, Myslím si, že potrebujeme negatívny prístup využívať pri market scheduling e, commitments, pretože je to dôležité z pohľadu vyhodnotenia, čo sa v rámci trhu dá a čo nedá vykonať. Potom, pokiaľ ide o hybridný zoznam a súvisiaci prístup, pani Šaranzová a ja navrhujeme v našom pozmeňovacom návrhu. Nie je to optimálne, ale možno sa týmto podarí prilákať tých správnych členov, aby sa pripojili k rokovaciemu procesu. To je podľa nás veľmi dôležité. Moja skupina nesúhlasí s kompromisom číslo 5, podporujem e, účastnícke dohody, pokiaľ ide o standstill, ktoré sa uplatňujú na národné záväzky a nabádajú vyjednávateľov, aby rozšírili tieto klauzuly na mm, klauzulky, ktoré sa týkajú prístupu na trhu, na, na, na trh. Uh každá strana by si mala zachovať eh, suverénne právo a rozhodne sa, či eh, tieto uvedené ustanovenia bude uplatňovať. Ešte okrem toho nevidíme žiadne ďalšie zásadné prekážky, ale ako hovorím, pre nás sú práve uvedené body kľúčovými. Ja ešte raz ďakujem pani spravodajkyni za prípravnú prácu za prácu na tejto komplikovanej a mm, mm, na tejto téme, ktorá je aj politicky citlivou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za EKR. Ďakujem veľmi pekne a ja chcem poďakovať e, spravodajkyni a tieňovým kolegom, tieňovým spravodajcom za ich prácu. Ten e, program bol nabitý, e, stretli sme sa k tomu aj v Štrasburgu, diskutovali sme aj o ďalších kompromisoch, ktoré by boli akceptovateľné. Ale za EKR musím povedať, že sa nám tam vynára jednoducho strašne veľa červených vlajočok, ktoré nemôžeme prehliadať a správa neberie do úvahy príležitosti, ktoré tí sa ponúkajú a nastavuje často aj zbytočné červené línie. A trošičku, trošičku potiera aj tú úroveň ambicioznosti, ktorú by sme mali mať. Správa nie je ambiciozná a súhrná a mm, z toho, toho svetkami sú aj niektoré predložené kompromisné návrhy. Myslím si, že výbor by nemal podporiť túto správu. Je to pre mňa aj sklamaním, že to musím takto povedať, pretože výbor mal, mal úlohu, pokiaľ ide o túto tému. Príde medzi nás dnes komisárka Bienkovská a mm, Mm, už z takého historického pohľadu nám tu trošku chýbalo tempo, alebo ten prístup nebol správny. A pokiaľ ide o vnútorný trh a služby, ja si myslím, že nám hrozí nebezpečenstvo, že jednoducho v tomto stanovisku sa pretavia aj niektoré z týchto elementov a že mm, to bude mať vplyv na trh a takýto signál by sme určite nemali podľa mňa vysielať. Pokiaľ ide o pozitívny zoznam, to je problémom. Nejde o žiadne nov, žiadnu novú diskusiu, už sme to diskutovali aj počas TTIP. Domnievame sa, že od nič sa nezmenilo, nie je tam nič nové. A ja si myslím, že potrebujeme sa pozrieť na ten hybridný zoznam a myslím si, že by to podporili aj strany a výbor ponúklo by to aj tú správnu úroveň ochrany a ubezpečili by sme sa, že sme naozaj otvorení všetkým novým príležitostiam. Ešte k tomu, čo vedlo EPP, bohužiaľ nemôžeme podporiť číslo 5. Tam ide o premiesnenie klauzuly standstill. Domnievame sa, že to, ak je to stále tam, tak sa tým podkopáva pozícia komisie pri rokovacom stole a nezískame lepšiu dohodu do budúcna, ak to tam bude. Nechápeme, prečo nedokážeme sa dopracovať ku konsenzu, pokiaľ ide o podporu e, priemyslu, od, od, odvetvia služieb vzhľadom na ich hodnotu pre európsku ekonomiku. Musíme si to naozaj premyslieť a rozmyslieť, ako budeme toto odvetvie podporovať, propagovať. Myslím, že sa potrebujeme ubezpečiť, že máme v rukách dohodu TISA, ktorá je ambiciozná, ktorá je, um, ktorá je výhodná a ak stiahneme jednotku z kompromisu číslo 1, ako sme žiadali, tak je to stále len eh, kompromis a skutočne e, musím ešte na dnes obavu hľadne toho, že oddelené hlasovanie nebolo umožnené počas, alebo teda v rámci záverečného hlasovacieho zoznamu. Neviem, či sa pani predsednička môže na to pozrieť a myslím si, že sa to predtým ešte nestalo. Ale myslím, že stanovisko malo byť pozitívne. Ja som dúfala, že sa v ňom povie, akú príležitosť obrovskú nám TISA ponúkajú pre odvetvie a naozaj sa musíme ubezpečiť, že správa z výboru skutočne odráža takéto niečo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečníci. Tita. Soltes, Malin Čoskanovský. Yes. Um, so Dita first, who's not here. Takže Prvý tu nie, Denis Dion, to je ďalší. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať Viržiny Rozier, pretože to je náročný dokument. Určite na tom mala veľa práce ako spravedné kniha a verím, že sa úprimne snaží e, zosúľadiť všetky skupiny, ktoré nemajú nutne rovnaké stanoviska. Snaží sa dopracovať ku kompromisu. Som za to veľmi vďačný Prešiel som eh, si si zoznam a myslím, že by som hlasovala presne tak, ako spravodajkyňa navrhuje. Je tu len pár prípadov, kedy sa náš názor odlišuje, ale naozaj veľké veľkej väčšine príkladov eh, zmýšľame rovnako. Najdôležitejšie je, hovorila o tom aj Ema, aby sme získali aj skupinu, ktorá je proti, a to zhodo, ktoré nemajú dočinenia so službami, aby sa, aby sa vyjadrila k tejto dohode, aby súhlasila s dohodou a to čo najrychlejšie dobe, tak to je naozaj úspech. A myslím si, že tu máme množstvo prípadov, kedy sa nám podarilo úspieť napríklad pri E, zapracovaní zábezpek pre e, služby verejného zájme, pre práva spotrebiteľov a tak ďalej. A myslím si, že presne toto by malo byť zámerom tohto výboru. Čiže nielen povedať, súhlasíme s, s otázkou sektoru služieb, čo znamená, že automaticky dávame šek bianko na rokovanie. A také jednoduché to nie je. Máme tu krajiny, ktoré ešte toto neriešia a samozrejme pre niektoré skupiny vrátane mojej je toto veľmi citlivá záležitosť, čiže nejde tu o to, aby sa tam zapracovalo jedno stanovisko, ide o to, aby sme si sadli, aby sme sa pozreli, na ktorých miestach budeme schopní sa dopracovať k najvyššej možnej miere konsensu. Ďakujem. Ďalší rečník. Igor, ďakujem. Ja by som chcel povedať, že rokovania z, na, tieň, na stretnutí tieňových spravodajcov v Štrásburgu boli pomerne intenzívne a veľmi zaujímavé. Myslím si, že spravodajkyňa odvedla naozaj vynikajúci kus práce, pokúšala sa nájsť rovnováhu medzi všetkými politickými skupinami, ktoré majú naozaj rozličné stanoviska, pokiaľ ide o, tie, o, o dohody o službách vo všeobecnosti. Chcel by som upozorniť na stanovisko zelených, pokiaľ ide o kompromisné návrhy k tomuto stanovisku. My aktuálne podporujeme kompromis číslo 5, potom 8 o pozitívnom zozname a kompromis 9 o verejnom obstarávaní. Napriek tomu, že to znenie nie je dostatočne silné, podľa nás v kompromisnom návrhu 2 ho môžeme podporiť a to isté platí pre šestku o verejných službách. Tam je tak zmierne zmenený a je tam znenie, ktorým môžeme súhlasiť. Pozmeňovací návrh 10 o vzájomnom uznávaní profesionálnej kvalifikácie bol mierne pozmenený, avšak porovnaní s našim návrhom, ale podporujme ho. Ako som už hovorila na stretnutí tieňových spravodajcov v Štrasburgu, nepodporujeme meňovací návrh 1. Ten volá po ambicioznejšej dohode TISA, čo absolútne nie je v súlade so stanoviskom našej frakcie. A taktiež nemôžeme podporiť kompromisný návrh 3 a taktiež nepodporujeme 9a, a to najmä z dôvodu problematického znenia, pokiaľ ide o otázku reciprocity. Dúfam, že finálny výstup tohto stanoviska bude dostatočne kritický, aby ho mohla podporiť aj naša skupina. Ďakujem. Marlin. Ďakujem za slovo. Ja som trochu zarazená, pokiaľ ide o návrhy niektorých kolegov, pretože som, si, som dúfala, že väčšina z nás si uvedomuje, aké rizika vyplývajú z takéto správy. No keď som si čítala pozmievací návrh 25, tak e, neviem, či tu e, naozaj máme stále do, dobrý prístup k, k, k, k biznisu. Keby TISA garantovala recipročný prístup, tak, ta, tak by sa tá reciprocita nedala využiť na uzatvorenie uh, služ, e, e, trhu so službami v Európe. Čiže inými slovami, keby na, nás zautočili, tak my sa ani nepohneme. Zaujímalo ma, čo chcú e, obhajcovia tohto e, pozmeňovacieho návrhu hájiť a zaujímalo by ma, ako sa spravodajkňa díva aj na klauzulu o pozastavení, ktorá je absolútne nedemokratická. Stanoviska stanovisko skupiny NL e, stojí na absolútnej reciprocite, ktoré bude v súlade s medzinárodným prístupom. Inak by to bola samovražda našich hospodárstiev. Chceme, aby boli konzultovaní aj občania prostredníctvom referenda. Oni sami si potom vyberú. Pozmeňovací návrh 10 hovorí o takomto referende a ja dúfam, že si získame vašu podporu. A ako som už žiadala, aby ste zobrali do úvahy naše stanovisko v rámci kompromisného návrhu 2. Kým poprosím, kým dám slovo ďalšiemu rečníkovi, tak si prosím pripomeňme, že príde e, pani komisárka o chvíľočku. Ešte by som vám chcela povedať e, niečo o oddelení hlasovania. To sa týka aj vý, vý, výboru. Keď sa text, o ktorom hlasuje, pokiaľ tento obsahuje dva alebo viacej ustanovení, či zmienky o dvoch alebo viacerých bodov, a rozdeľuje sa do dvoch oddelených častí, tak vtedy možno požadovať oddelenie hlasovanie zo strany politickej skupiny. Takže e, skupiny môžu žiadať o oddelené hlasovanie, nemôže to byť kompromis, ktorý podporuje iba jedna skupina, čiže pokiaľ ide kompromis, tak so samotnej podstate toho slova musí to podporovať viac skupín než len jedna. No a aby sa pozmeňovacie návrhy do kompromisu dali zapracovať, tak je potrebné mať podporu skupiny, ktorá tieto pozmeňovacie návrhy vzniesla. Inak táto skupina môže hla- žiadať o oddelené hlasovanie e, v prípade takéhoto pozmeňovacieho návrhu, ale nedá sa napríklad zobrať člena, e, teda pozmeňovací návrh člena EPP e, preformulovať to do kompromisu bez toho, bez toho, aby to podporilo samotné EPP. Inak by sme podkopávali demokratický proces vypracovania pozmeňovacích návrhov, takže vás chcem poprosiť, aby sme sa ubezpečili, že požiadavky zo skupín, pokiaľ ide oddelené alebo e, hlasovanie po častiach, budú splňať e, podmienky. Ja si uvedomujem, že to znamená, že občas niektoré ďalšie pozmeňovacie návrhy budú bezpredmetné, avšak v prípade oddeleného hlasovania je normálne, hlasovať o veciach, ktoré sú doplnené k pozmeňovaciemu návrhu, pokiaľ o to skupina počas procesu požiada. E, budem hovoriť stručne. Je jasné, že tie klauzuly e, standstill e, znamenajú, že liberalizácia by bola irreverzibilná a všetky ďalšie právne predpisy by sa nemohli prijať po podpise dohôd. To je naozaj problematické, je to dokonca nebezpečné, pokiaľ ide o verejné služby či služby verejného záujme a ochranu európskych spotrebiteľov. Ja by som tiež nechcela, aby to bolo v dohode, aby sme zabezpečili nezávislosť verejných služieb. Takáto doložka by, zabez, by bránila členskému štátu e, zvoliť také takú liberalizáciu služby, ktorá bola neefektívna. Napríklad by si operátor vedomo, že to nie je rentabilné. Znamenalo by to, že verejné e, orgány musia mať možnosť vrátiť sa o krok späť, takže myslíme si, že je potrebné proti tomuto bojovať. No a pokiaľ ide o hybridný alebo negatívny zoznam, naopak my si myslíme, že to má byť pozitívny zoznam. Ale uvedomujem si, že v tejto téme sa naše názory naozaj veľmi líšia. No a ďalšia vec. Myslím si, že by sme mali vy, vy, vyňať z rámca dohody služby o verejnom záujme. Tak to isté platí aj pre rokovania o TTIP. Chcel by som zablahožovať Viržný Rozier za kroky smerom ku kompromisu. Myslím si, že to ide správnym smerom. No a ešte posledná vec. Reciprocita to nie je nadávka v mnohých oblastiach aj vrátane verejného obstarávania si uvedomujeme, že Európa bola často takým naivným aktérom. Hovorí sa tu, že sa potrebujeme utvoriť, iste, ale nie za akúkoľvek cenu. Pokiaľ sa tí ostatní aktéry neotvoria, tak predsa nie je nič neslušné žiadať od nich reciprocitu. Myslím si, že by sa mohli pokročiť v rokovaniach a toto využívať ako akúsi zbraň a mohli by sme vďaka tomu aj dosiahnuť na ďalšie trhy a nie len si nechať odždibovať z nášho trhu. Ďakujem, András. Ďakujem za slovo. Ja chcem hovoriť o reciprocite vzhľadom na to, čo tu bolo povedané, čo povedal kolega Mark Arabela. Isté, nechceme byť naivní, ale chceme, aby toto stanovisko e, získalo väčšinu a na to je potrebné, aby zdravý rozum, o ktorom sa tu hovorilo, ten podľa nás chýba v kompromisných návrhoch 5 a 8. Chcel by som povedať, že zajtra sa chceme dopracovať k takému riešeniu, ktoré bude môcť výbor prijať a preto, pani predsedajúca, by som bol rád, aby naša spravodajkyňa e, ešte raz zvážila, či je, je možné sa dopracovať ku dohode v prípade kompromisných návrhov 5 a 8. Ďakujem. Virginie? Ďakujem za slovo. Isté pravidlá budeme dodržiavať, tak ako ste spomínali, pokiaľ ide o podporu skupín jednotlivých kompromisných návrhov, prebieha ešte stále diskusia, čiže iste uvidíme, či dojde k podpore kompromisu alebo nie. Na základe toho budeme musieť zvoliť postup, o ktorom ste spomínali, čiže tu hovorím, práca ešte prebieha. Pokiaľ ide o kompromisy 5 a 8, diskusia je ešte otvorená a ja vám môžem prečítať návrhy kolegov, pokúsime sa nájsť spoločné riešenie. Celé týždne som sa tomu venovala, ale ako som spomínala, ten časový rozvrh bol veľmi obmedzený. Diskutovali sme síce aktívne, ale pomerne nahústene. Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým spravodajcom ktorí napriek tým problémom, ktoré sme spomínali, sa všetci naozaj veľmi angažovali e, a chcem sa im ešte raz srdečne poďakovať. Thank you very, very... Ďakujem vám veľmi pekne za prácu na tomto dokumente. Zajtra budeme hlasovať, samozrejme pokiaľ bude k dispozícii hlasovací e, listok. No a pokiaľ e, poslanci budú žiadať o hlasovanie po častiach a pokiaľ to znenie bude jasné, kde dochádza k tým rozdielom a ja sa na to ešte pozriem pred zatračným hlasovaním, tak vtedy umožním hlasovanie počasňať. No a pokiaľ ide o, o oddelené hlasovanie a pokiaľ taktiež budú splnené všetky podmienky, tak tiež to umožním, ale overím si ešte to znenie, aby bolo jasné, že sú podmienky splnené. Ďakujem pekne a ja dúfam, že teraz už e, čaká vonku pani komisárka a o chvíľu bude medzi nami. Um, Dámy a páni, ak dovolíte, požiadala by som vás, aby ste sa pousádzali. Thank you. Ďakujem. Pani komisárka Benkovská, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste dnes medzi nás prišli. Ako mnoho poslancov, aj vy ste trpeli e, situáciou vo vzduchu, pokiaľ ide o logistiku, takže som rada, e, som vám ďačná, že ste išli cez Amsterdam, aby ste boli schopná s nami dnes tu byť. Po, zatiaľ, čo prebieha táto schôdza, prebieha aj mimoriadný výbor e, Rady pre konkurencieschopnosť, ktorý tiež rieši otázky priemyslu a najmä krízu v európskom oceliarskom sektore a viem, že komisár Katajnen predsedá tejto schôdzi preto, aby pani Bienkovská mohla byť dnes tu, v parlamente. Predstavíte nám stratégiu vnútorného trhu, ktorú sme E, si všetci už mohli preštudovať. Viem, že v stratégii sa toho hovorí veľa o malých a stredných podnikoch, službách, duševnom vlastníctve a novom hospodárstve, ale možno, že by ste tiež chceli využiť túto príležitosť a na úvod nám porozprávať o tom, čo sa bude riešiť na Rade pre konkurenceschopnosť v oblasti oceliarstva, je tam veľmi veľa pracovných miest v Európe a taktiež o diskusii, ktorú, ktorej sa pripojíte, tá, a tá sa bude týkať emisí v automobilovom priemysle a možno by ste nám mohli vysvetliť, ako vaša stratégia jednotného trhu napomáha práve týmto sektorom a ako riešiť tieto problémy. Tie totiž tu teraz v Európe predstavujú zásadný problém. Pani komisárka, vítajte na našom výbore. Tešili sme sa na túto stratégiu už dlho a chcem sa vám poďakovať za to, že ste ju dnes na IMKO prišli predstaviť. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička, vážne poslankyne, vážni poslanci. Ďakujem pekne za vaše pozvanie, že tu môžem byť medzi vami, ako ste spomínali. Naozaj najčerstvejšie novinky z Rady pre konkurencieschopnosť eh, sa ku mne dostali eh, minulý týždeň a bolo pre mňa veľmi dôležité, aby som bola tu. Preto je komisia zastúpená eh, pod predsedom Katajnenom na, vý, na Rade pre konkurencieschopnosť. Samozrejme, môžem vám povedať stručne, aké je stanovisko komisie na túto tému, pokiaľ ide o osiliarský priemysel a jeho budúcnosť, pretože to je samozrejme pre nás veľmi dôležité. No a neskôr sa k tomu vyjadrím podrobnejšie. Ako viete, stratégia jednotného trhu bola spustená len pred desiatimi dňami, čiže ešte je dosť skoro na takúto výmenu názorov. Najbližších pár rokov to bude ústredím našej práce. Ja viem, že vy na tom už ste pracovali, správu robila pani Kami a veľmi sa teším na našu dnešnú plodnú diskusiu. Je to veľmi dôležitý dokument nielen pre mňa, ale pre celú komisiu. Ako viete, je to jeden z mnohých strategických dokumentov, ktorý bol tento rok prijatý kolegiom. Prvom to bol Európsky investičný plán, to bolo pred 11 mesiacmi, potom energetická únia, potom digitálny jednotný trh, to je len opačná strana mince našej stratégie jednotného trhu, potom návrh na, kapitálové, na, na kapitálovú úniu. Ten zoznam bude komplet, skompletizovaný aj balíčkom mobility e, pracovníkov a obe, obehového hospodárstva. Ten balíček e, koordinujem ja o obehovom hospodárstve spolu e, s komisárom Velom. Čiže stratégia jednotného trhu stavia na týchto dokumentoch. Veľmi úzko spolupracujeme s ostatnými komisármi, s mojimi kolegami. No a tie dokumenty sú navzájom poprepájané, keď hovoríme napríklad o prístupe k financovaniu pre podniky, pre malé a stredné podniky, pre startupy, tak hlavné odpovede sa nachádzajú v rámci kapitálovej únie. Čiže naozaj všetky tieto dokumenty sú navzájom poprepájané na akom základe sme pracovali. Samozrejme, e, diskutovali sme už e, so všetkými zúčastnenými stranami. Ja som si vypočula spotrebiteľov, profesionálov, podnikateľov, podniky všetkých veľkostí malých, stredných, e, veľkých, startupov. A samozrejme, tieto všetky už čerpajú alebo benefit, profitujú z jednotného trhu. Čiže nedá sa povedať, že by ten jednotný trh vôbec nefungoval. Avšak nevyužívame všetky príležitosti, ktoré nám jednotný trh poskytuje a boli by sme radi, aby tá situácia bola lepšia, aby sme mali viac príležitostí e, na redukovanie veľkých prekažok, ktoré ešte existujú ako na vnútroštátnej, tak aj na unijnej úrovni. Taktiež by sme chceli nastaviť taký rámec, ktorý podporuje podniky, pokiaľ chcú tieto in- inovovať a rásť. No a samozrejme jedna z najdôležitejších otázok osobne aj pre mňa sa týka toho, že chceme mať taký dokument, ktorý nám naozaj poskytne výsledky. Potrebujeme sa dopracovať k výsledkom, to je najdôležitejšie. Už som to prekrát e, hovorila, tento rok je rokom plánovania pre komisiu, avšak budúce roky budú rokmi e, naplnenia plánov a dosiahnutia výsledkov. Čiže navrhli sme e, dokument e, týkajúci sa jednotného trhu. Je to, tak povediať, aktualizácia. Nie je to úplne nové od základu. Je to pomerne krátky dokument. Zameriavame sa tu na niekoľko opatrení, nie je ich mimoriadne veľa. Ja naozaj chcem dosiahnuť viditeľné výsledky už v nadchádzajúcich rokoch. Chceme aktualizovať zlepšiť situáciu ľudí a podnikov vo všetkých členských štátoch. Je to naozaj veľmi zacielené, ako som povedala, uplatňujeme e, tak, taký, takzvaný test potreby, necessity test a ja dúfam a viem, že tento výbor s týmto prístupom súhlasí. Toto však neznamená, a to som už tiež hovorila viackrát, neznamená to, veľký počet nových právnych predpisov. Znamená to uznávanie existujúcich úspechov a vypracovanie cieľových a proporčných zlepšení. Tak sme začínali, čiže stratégia jednotného trhu obsahuje 20 nástrojov, ktoré budú vypracované v období od teraz do roku 2018. A tieto aktivity sa týkajú vypracovania nových príležitostí, nastavovania moderného rámca a najmä e, reálnych výsledkov. To je naozaj moja hlavná priorita. Takže ak dovolíte, teraz sa im budem venovať po jednom. Takže najprv tie príležitosti. Chceme vytvárať viac príležitostí pre spotrebiteľov, ktorí chcú kupovať služby a výrobky kdekoľvek sú eh, v EÚ. Spotrebitelia teraz sú obmedzovaní, či už ide na obmedzenia na úrovni online alebo aj offline. Preto som hovorila o prepojení s digitálnym jednotným trhom. Pritom žijú v tzv. integrovanom hospodárskom priestore. Nemôžeme tolerovať, že, že, že podniky segmentujú trh a e, účtujú si vyššie ceny v jednotlivých členských štá, štátoch. Nehovoríme tu o regulácii cien, to určite nie, avšak spotrebitelia musia vedieť, prečo sa člen, čo, ceny v jednotlivých členských štátoch líšia a prečo sú prepojené na miesto ich pobytu. Mám tu naozaj jednoduchú správu pre takéto podniky. Tie podniky nemôžu mať jednotlivý, jednotný trh, keď sa im to hodí a segmentovaný, keď sa im to hodí inokedy. Takže sú e, podniky, ktoré žiadajú jednotný trh v jednej oblasti veľmi silno a v druhej oblasti používajú zakázané e, metódy na segmentáciu trhu. Takže v nasledujúcich mesiacoch budeme naďalej identifikovať a zakazovať rôzne formy diskriminácie na základe sídla ako som už povedal v minulých mesiacoch, výsledkom bude legislatívny návrh alebo usmernenia v polovici budúceho roka, aby sa vysvetlili ustanovenia článku 20 smernice o službách. Bude to vykonané v úzkej spolupráci s komisárom Oettingerom a podpredsedom Ancipom. Naše návrhy tiež uľahčia situáciu spotrebiteľom, upozorňovať na diskrimináciu a posilnia aj vykonávanie zo strany orgánov členských štátov. Chceme viac príležitostí pre profesionálov, ktorí poskytujú služby a ktorí fungujú v iných členských štátoch. Taktiež vydáme verejné usmernenia o re- k reforme zastaralých usmernení pre rôzne profesie a podobne aj to, ako vytvoriť nové právne predpisy, respektíve ako e, modernizovať existujúcu legislatívu. To je to, čo chceme skôr. Takže smernica o profesiách a budeme hodnotiť regulované profesie a to by sme chceli dokončiť do konca tohto roku, začiatkom januára povedzme. A chceme, aby podniky každej veľkosti mali viac príležitosti naozaj chceme dosiahnuť pokrok pri smernici o službách, ale mohli by sme urobiť oveľa viac, aby sme zjednodušili život podnikateľov, podnikov a preto na budúci rok navrhnem nový elektronický pasport na služby, v rámci tejto myšlienky budú podniky môcť ísť online a takto postupovať všetky informácie, ktoré potrebujú na to, aby mohli fungovať v inom členskom štáte. Taktiež chceme posilniť e, odvetvie verejných sietí utility, kde je 13 sektor podnikateľského prostredia a stavebníctvo. Ako sme už povedali, maloobchod v Európe má ešte stále veľa obmedzení, kde by mohli vytvárať, aha, takže pardon, nebolo to utilities, ale retail, e, vytvárať svoje podniky a to znamená, že takto sú, nemôžu vytvoriť dostatočný počet pracovných miest a neslúžia spotrebiteľom. My budeme aj pozorne sledovať, ako tieto právne predpisy členské štáty implementujú ďalej kde môžeme pomôcť, sú naši inovační pracovníci, inovátori a startupy. Takže začneme nový pek pre e, e, startupy, kde budú rôzne požiadavky zjednodušené na zriadenie takýchto podnikov. Prídeme na budúci rok aj s legislatívnym návrhom pre bankroty nesolventnosť podnikov. Je to niečo, čo sme veľmi často riešili na mojich stretnutiach s firmami teda ako riešiť zlyhanie, ako dať podnikateľovi druhú šancu. Budeme vychádzať z existujúcich programov napríklad financovania SM pre MSP, ako je program COSME alebo Európske fondy pre štruktúralne investície. Súčasťou našej práce v inováciách bude aj vypracovanie Európskej agendy pre spolupracujúcu ekonomiku. Je to rastúca téma, je to téma, ktorá ešte nie je dostatočne a jednomyselne riešená členskými štátmi. Tu poskytneme usmernenie, ako platí európske právo tu na, a najprv uvidíme potom až, či potrebujeme novú legislatívu. Nechcem prijímať novú legislatívu. My sme posledné mesiace skúmali existujúcu legislatívu a vidíme, že je možné využívať existujúce právne predpisy na, t- na e, túto spolupracujúcu ekonomiku. Chcem ešte povedať, že táto téma alebo tieto kapitoly týkajúce sa MSP a startupov budú v najbližšej minulosti ďalej rozpracované. Je to súčasť tejto stratégie a musíme naozaj hľadať nové predstavy, nápady, z, na európskej a vnútroštátnej úrovni na to, ako zjednodušovať veci, ako uľahčiť život startupov a MSP, najmä pokiaľ ide o, e, teda, ak som hovorila o tieto ďalej, sú, je to ďalšia oblasť, je modernizácia inovácie. A znovu po rôznych diskusiách, po hlbokom oboznámovaní sa fungovania s vnútorným trhom, vnútorného trhu, Myslíme si, že potrebujeme moderný rámec pre normy, postupy verejného obstarávania a duševné vlastníctvo. Poprvé potrebujeme skvalitnený systém noriem, ktorý jeho výstupom sú kvalitné včasné normy orientované alebo poháňané trhom takže prichádzame s novými iniciatívami k normalizácii aby sme zaručili najefektívnejšie možné partnerstvo medzi komisiou normotvorcami a priemyselnými odvetviami. Myslím si, že toto je v EÚ veľmi dôležité. Musíme my viesť svet v tejto oblasti a nie ho sledovať. To je dôležité. My musíme byť prví a musíme mať európske normy, ktoré by udávali tón. Taktiež sa budeme snažiť znovu aj tu využiť potenciál noriem pre služby. To pomôže našim poskytovateľom služieb a tým, ktorí ponúkajú služby spolu so svojimi produktami a na budúci rok vydáme jasné usmernenie k prioritizácii vývoju a používaniu e, noriem. Po druhé, musíme sa postarať o to, aby ustanovenia novej smernice o verejnom obstarávaní boli dostatočne jasné, aby v praxi fungovali. Budeme ďalej pracovať na rýchlejších a transparentnejších postupoch obstarávania vychádzajú z lepších údajov a v, ro- v rokoch 2017 až 2018 prídeme s viacerými iniciatívami. Ešte niekoľko slov k rámcu pre duševné vlastníctvo. Keď potrebujeme inovácie, podporujeme inovácie, potrebujeme aj systém, ktorý by uľahčoval našim MSP chrániť ich tvorivosť. Takže prídeme, a to súvisí s digitálnym jednotným trhom, prídeme s dokumentom, ktorý uvedie niekoľko iniciatív na umožnenie E, toho, čo som povedala a na posilnenie existujúcich pravidiel. A to, čo je najdôležitejšie, myslím si, to je ten posledný web, to sú výstupy, konkrétne činy, pretože nestačí len prichádzať s novými iniciatívami. My musíme zabezpečiť, že výstup je jasný, že máme výsledky v teréne, že máme výsledky, ktoré cítia, vidia naše firmy, spotrebitelia a všetci. A to je t- môjim cieľom Poprvé sa musíme postarať o to, aby fungovali existujúce pravidlá. Vítam veľmi e, činnosť preskúmavania scrutiny exercise, čo robíme pravidelne vo vašom výbore. To umožňuje veľmi úprimnú priamu výmenu názorov s mojimi odbormi ku konkrétnej legislatíve ale my určite musíme urobiť viac preto, aby sme vytvorili kultúru dodržiavania predpisov v členských štátoch. Je toto najťažšie v tejto stratégii, ale ja si myslím, že to je to najdôležitejšie. A taktiež my všetci poznáme tie politické a niekedy aj technické problémy pri um, ehm, vykonávaní a uplatňovaní zo strany národných orgánov. Takže musíme s nimi od samotného začiatku až do konca spolupracovať potrebujeme niečo, už som to myslím povedala v tomto výbore tiež, my potrebujeme to, čo potrebujeme, inteligentné vykonávanie a musíme veľmi inteligentne k tomuto pristupovať, veľmi adresne pristupovať. A to môžeme dosiahnuť, ak budeme mať zaradené na, vysoko na programe práve enforcement, vynúcovanie, presadzovanie, vykonávanie. Uh, Veľmi často členské štáty s nami bojujú práve v tejto oblasti, ale musíme povedať, že máme 500 miliónov spotrebiteľov na našom trhu a to je spoločná téma, to je predsa, musíme vytvoriť rovnaké podmienky z našej strany, aby sme im ukázali, že vykonávanie, presadzovanie enforcement je naozaj dôležité a musíme byť na to pripravení, takže potrebujeme aj, to je veľmi dôležité tejto stratégii, musíme sa dostať aj k veľmi konkrétnym informáciám od firiem, ktoré by nám pomohli vykonávať a zisťovať slabé miesta. Takže navrhujeme nový informačný nástroj pre trh, Market Information Tool, to by sa mohlo porovnať s tými nástrojmi, ktoré existujú v oblasti hospodárskej súťaže a jej politiky, lebo veľmi často vidíme, že pravidla jednotného trhu oslabujú nielen e, štátne orgány, ale aj firmy. Jednoducho my potrebujeme veľmi jasné priame informácie od firiem a to, čo ešte potrebujeme, je dosiahnuť, aby smernica o službách a e, smernica o tovaroch fungovali v praxi to znamená zlepšenie notifikačného procesu pre smernicu o službách, znamená to, že musí fungovať vzájomné uznávanie, aby firmy poznali svoje práva a znamená to aj zlepšenie našeho dohľadu nad trhom pre výrobky, ktoré nesplňajú požiadavky. Nedávno sme veľmi jasne e, sa znovu poučili, aké je to dôležité a musíme ďalej využívať európsky semester, ako som už hovorila, budeme pracovať práve na oblastiach jednotného trhu v, rámci európskeho semestra. Na záver chcem povedať, že to sú všetko samozrejme veci a naozaj dnešná doba je veľmi ťažkou dobou pre EÚ. Mnohí spochybňujú projekt EÚ, niektorí sú aj tu v tomto parlamente, niektorí sa chcú vzdialiť od zásad jednotného trhu a chcú poskytovať preferenčné zaobchádzanie konkrétnym firmám alebo zákazníkom. A potom sú aj takí, ktorí spochybňujú, či má vôbec jednotný trh nejaké výsledky. Musím povedať, že som skúmala túto oblasť len rok a niektorí z vás majú oveľa väčšie skúsenosti ako aj ja. Ja môžem povedať, že po roku skúmania diskusí nesúhlasím s takýmito kubikmi ja som sa stala osobou ktorá vášnivo obhajuje jednotný trh ja som presvedčená že je to jeden z najväčších výsledkov úspechov EÚ a moje pocity sa e, posilnili za posledný rok, lebo som počula od mnohých podnikov, odborníkov, spotrebiteľov, podnikateľov, ktorí majú z toho osoch, ale počula som aj o tom, ako často nevyužívajú všetky možnosti jednotného trhu, ktoré by mohli využiť, keby nebolo toľko obmedzení a toľko ochranných opatrení. Jednotný trh môže urobiť viac pre všetky tieto skupiny, o ktorých som hovorila, a táto stratégia, ktorú som vám tu naznačila, e, sa nám to možno podarí aj dosiahnuť. Dúfam v to, ale to sa podarí len, ak budeme mať vašu kolektívnu podporu, kolektívnu podporu členských štátov a ďalších zainteresovaných strán. Preto spolu s touto stratégiou jednotného trhu chcem pokračovať v dialogu so všetkými zainteresovanými stranami v rámci fóra jednotného trhu, ktorý dobre poznáte. Tam sú naozaj tie najlepšie nápady, keď diskutujete s ľuďmi, keď hovoríte s tými, ktorí žijú realitu, keď využív- tými, ktorí využívajú e, jednotný trh alebo ho nevyužívajú kvôli problémom. A to je podľa mňa to najcenejšia skúsenosť pre mňa. Toto fórum budeme organizovať e, od teraz do júna budúceho roku. Záverečná Konferencia bude 13. júna v Holandsku počas e, holandského predsedníctva, ale stretneme sa určite aj predtým. Takže je to veľmi dôležitý termín pre ďalšiu výmenu aktuálnych informácií. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pani komisárka veľmi pekne. Nám veľmi pomáha, keď sa dozvieme, ako, sa, ako vy pristupujete k práci. Dáte nám teda tie dátumy uh, Single Markets Forum forums pre jednotlivé krajiny, miesta, kde sa budú konať tie fóra jednotného trhu, aby sme vedeli tie termíny, to by nám určite pomohlo. Zatiaľ je tu 15 záujemcov o slovo. Takže prejdeme si tento zoznam a budem používať hodinky, aby som vás zabrzdila. Asi 1,5 minúty pre spravodajcov a tieňových v prvom kole a potom uvidíme, koľko sa nám podarí. Pokúsime sa to teda za každým 2,5 minúty, áno? Takže Laura, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pokúsim sa Dobre, za to, že si spravodajkyňou, tak máš jednu minútku extra. Pokúsim sa. Eh, to, je, to bude talianská kreativita, ale pokúsim sa určite. V prvom rade chcem poďakovať pani komisárke. Eh, pani komisárka, my sme vám v dispozícii, sme pripravení s vami spolupracovať, eh, aby naša spoločná práca bola pre občanov užitočná. To je náš cieľ. Um, myslím si, že nebudem už naťahovať nejak úvod. Idem rovno k veci. Poprvé, naozaj by som chcela oceniť akčný plán k DPH. Ehm, oznámili ste legislatívne návrhy, pokiaľ ide o insolventnosť podnikov. Podľa mňa ide o konkrétne, ehm, konkrétne opatrenia, ktoré môžu mať pákový efekt pre trh. Ďalej, Eh, pre nás je nesmierne dôležité aj posilnenie konkurencie schopností eh, podnikov, ako ste o tom hovorili. A veľmi sa preto budeme koncentrovať na iniciatívu pre startupy a na to, čo ste už predtým indikovali vy samotná. Zameriame sa na podniky, ktoré už na trhu fungujú. Budeme sa snažiť o harmonizáciu systému, budeme sa snažiť odstraňovať administratívne prekážky a na druhej strane Samozrejme sú tu aj podniky, ktoré chcú vstúpiť opätovne na trh a preto je dôležité zabezpečiť aj prístup k úverom pre takéto podniky. Takže túto iniciatívu považujem za nesmierne dôležitú. Smernica o službách. Áno, e, táto smernica musí byť transponovaná ešte tam, kde nebola transponovaná a tam, kde bola transponovaná, transponovaná sa treba pozrieť na problémy, ktoré e, spôsobila. Pokiaľ ide o pasport, o ktorom ste hovorili, no už ten by mal uľahčiť harmonizáciu um, Samozrejme, pri zachovaní rozdielov medzi členskými štátmi v prípade e, efektívnej implementácie. Better regulation, plný súhlas. E, Treba sa snažiť o, um, o, o samozrejme zužovanie nejakého priestoru, ktorý existuje na manevrovanie v istých členských štátoch. Na záver, ešte kradnem tých 10 sekúnd extra, pani predsednička. Ide o dohľad nad trhom. Prípad Volkswagen. Mali by sme určite pokročiť v tom. Ja viem, že komisia sa ešte oficiálne nerozhodla, čo urobí a preto by sme vás prosili, aby ste sa čo najskôr rozhodli a um, nejakým spôsobom zareagovali. Takže pani predsednička, len trošku som prekročila čas. Ďakujem veľmi pekne. speaker from all of the groups and then ask the Commissioner to give one round of response. Is okay. that okay? okay. So um, I know that the... Um... Viem, že Marlin, je tu zajsad, je tu niekto, kto by hovoril za ňu? Nie. Takže, Tama, chceš hovoriť prvá? Ja nebudem hovoriť za Marlín, ale som rada, že môžem hovoriť prvá, pretože musím odísť. Chcem veľmi jasne povedať v mojej otázke toto. Na základe stratégie a to, čo ste tu dnes povedali, Mám taký pocit, že komisia sa vzdala balíka o bezpečnosti výrobkov nariadenia pre túto oblasť, ako aj balíka pre dohľad na trhu. Vidím, že máte veľa iniciatív v oblasti dohľadu na trhom. Určite a správne riešite problém, ktorý máme, ale nebolo by to najlepšie riešiť v oblasti tej tohto deadlocku pri bezpečnosti produktov, pretože tam sme v patovej situácii a keď e, sa tam nič neurobi, členské štáty sa vzdajú a povedia, že ten balík nepotrebujem a to je problematické a zlé riešenie podľa mňa. Mohli by ste sa k tomu prosím vyjadriť? Ďakujem. Dobre, Randolph. Ďakujem. My vždy pracujeme so stratégiou jednotného trhu a to je mnoha, to je iniciatíva, ktorú vítame, predtým sme mali e, jednotný akt a teraz máme za Junckera 5 stratégií a podobne. Môže e, nás tešiť smerovanie stratégie, ale mnoho prekážok je, už prekážok, ktoré existujú mnoho, takže, a existujú dlho, takže ambícia je jedna vec, ale výsledok je druhá vec. Ako chcete prekonať lobistov z členských štátov, ako aj podnikov, tak aby tie veci boli funkčné, aby pasport fungoval, aby liberalizácia fungovala. Máme predsa štúdiu za štúdiou o potrebách nového rastu. Ten potrebujeme. My v ECR podporujeme takéto túžby a pomôžeme, ako môžeme. Všeobecne stratégia sa zameriava na rozvoj startupov, to je veľmi dobré ak máme vytvoriť prostredie, ktoré ich podporuje, nesmeme sa bať neúspechu. A môžeme aj to povedať, že vieme, že nie každý akceptuje myšlienku, že mnoho firiem dokáže, môže aj zlyhať. Vieme, že 90% startupov zlyha, neúspeje a vracajú sa, vracajú sa silnejší a ich kreativita, inovácia a tak ďalej sú veľmi dôležité a takto dokážeme ďalej využiť našu konkurenčnú výhodu. Ja vítam vašu, váš prístup, ale chcem jednu výstrahu. Nie všetky firmy sú digitálne, nie všetky firmy sú startupy. Musíme mať pravidla aj pre tradičné odvetvia a existujúce podniky. Takže aké opatrenia si myslíte by boli veľmi dôležité, užitočné pre takýto typ firiem? A potom robíme novú správu o netarifných prekážkach, bariérach potrebujeme posilniť notifikačný proces, ktorý hovorí, že tieto prekažky existujú v oblasti obchodu napríklad. A to všetko bráni našim firmám využiť výhody jednotného trhu. Súhlasíte so mnou, že napriek tomu, aby sme zdôrazňovali lepšiu notifikáciu NTB, musíme ďalej e, riešiť tie veci, ktoré sú v pozadí a to je protekcionizmus a podobne. Ďakujem. Okay, sorry, it also had speak slowly flashing here. Antnas. Blikalo mi tu aj hovorte pomalšie. Eh, a dnes ďakujem veľmi pekne pani komisárka za vašu prezentáciu. Vnútorný trh je jeden z najväčších výdobytkov EÚ doteraz a niekedy na to naozaj zabúdame. Potenciál jednotného trhu eh, je obrovský. Skupina Aldy stratégiu víta, víta úsilie komisie podporujeme zámer skvalitniť príležitosti cezhraničné pre malé podniky, najmä cieľ odstrániť administratívne bremeno. Podporujeme a uznávame to, že EÚ musí zmeniť svoj prístup, pokiaľ ide o zlyhávanie podnikov v Spojených štátoch je zlyhanie vnímané ako niečo pomerne normálne, ale my to vnímame veľmi prísne. A mm, je. Myslím, že by bolo lepšie sa poučiť e, z tých chybne. Samému sa to niekoľkokrát stalo, ale ja si myslím, že komisia by mohla byť aj ambicioznejšia, ak chce pracovať na efektívnejšej ekonomike. Je najvyšší čas, aby sa niečo dialo aj v praxi, aby to nebolo len na papieri. Tá ambícia mi trošku v stratégii chýba, ale uznávam, uznávam eh, to, že sa to snažíte prepojiť všetko. My musíme myslieť kreatívne v Európe a Myslím si, že by sme, by sme mali otvárať vnútorný trh, um, viac zlepšovať zároveň aj príležitosti pre malé podniky. A ja naozaj dúfam, že pasport pre služby nebude len ďalšou byrokraciou, ale že skutočne bude znižovať bariéry pre poskytovateľov služieb v realite, v cezhraničnom kontexte. Ja si myslím, že komisia eh, by mala nájsť spôsob, eh, ako uplatňovať princíp vzájomného uznávania v prípade služieb. A malo by to fungovať nielen teda v službách, ale aj v prípade odvetvia tovarov um, bariéry, ktoré sa týkajú vstupu pre mm, isté poplatky, ktoré podkopávajú ehm, vnútorný trh, ehm, že toto všetko bráni vlastne aj konkurencii. Takže ďakujem pani komisárka. Za GUE hovorí sa tam, že je to iné Subra, ale myslím, že je to Denis Dion. Áno, som si istý, že by sme to isté nepovedali. Ďakujem veľmi pekne stručne. Vítam prezentáciu komisárky, vítam to, čo povedala ohľadne segmentácie trhu, teším sa na predložené návrhy, vítam dôraz aj na malý obchod, ale predsa len by som chcel upozorniť na sociálnu a kultúrnu hodnotu maloobchodného sektoru a myslím si, že medzi tým, čo ona povedala, medzi právom um, zriadiť podnik, hoci kde teda mimo centier, teda kde existuje potreba malou obchodu a že bude existovať rozdiel medzi lokáciou a chcel by som vedieť, čo si o tom myslí. Štandardy, normy, presadzovanie noriem, veľmi dôležité. E, podniky nám hovoria, že dobrovoľné normy sa uplatňujú um, tak, že to je dokonca až trestné, dokonca môžete ísť na isté miesta, kde môžete svoje dobrovoľné normy si otestovať a tá zorka ale bude viac menej veľmi malá podniky tam idú v dobrej vôli a má to, má to trošku aj vplyv na spotrebiteľa. Vy ako spotrebiteľ nedokážete určiť, či ide o skutočný test produktu alebo nie. Uh, dôležitá je v tomto ohľade aj bezpečnosť tovaru. Takže ako budeme presadzovať normy? Startupy, súhlasím, veľmi dôležité, ale súvisí to aj s, e, mm, s právom hospodárskej súťaže. Ja Niekedy sa startupom darí, niekedy nie, ale ak sa im podarí, tak potom nefungujú už ako od eh, jednotná spoločnosť. Čiže ja by som naozaj bol rád, keby keby, eh, keby mohli, ak, ak by sa nedialo to, že vo finále tieto startupy prevezmu väčšie spoločnosti. Hovorili ste o verejnej mienke a chcem byť úprimný. poskytli ste interviu holandským médiám a povedali ste, že je niekedy ťažké, keď sú voľby v členskom štáte, pretože tým sa potom kontinuita jednotného trhu sťažuje. E, to ale v mojej krajine nebolo vnímané príliš pozitívne a bolo by dobre, keby ste nám vysvetlili. Samozrejme, rešpektujeme demokraciu, aj keď ste náčená jednotným trhom, ale ak chcete väčšiu podporu, myslím, že by bolo dobré povedať niečo k sociálnym právam, bolo by dobré sa vyjadriť aj k tomu, ako jednotný trh vplýva na tieto sociálne práva. Ďakujem veľmi pekne. Za zelených? Nie? Dobré. KFTT? Nie. NF? Nie. Výborne. No nie výborné, to nie je demokratické, to by bolo vnímané veľmi negatívne. Plne rešpektujeme demokraciu, samozrejme. Na pôde nášho výboru. Takže nech sa páči, odoznám slovo pani komisárke zodpovie na prvé kolo otázok. Ďakujem. Ďakujem za všetky slova podpory. Viem, že sa vynára celý rad otáznikov v mnohých oblastiach a Vyžiada si to ešte veľa vysvetľovaní, najmä nadväznosti na to, že e, treba povedať viac ohľadne toho, ako to bude postupovať v praxi. Existuje aj e, e, časový harmonogram, aby bolo jasné, kedy, ako, čo si želáme dosiahnuť. Možno, že zodpoviem na vaše otázky určitých blokoch významových. Tento rok je rokom stratégií, možno ich nemusíme nazývať stratégiami, stačí, keď ich nazveme plánmi, ale pod plány potrebujeme, najmä vtedy, ak takéto dokumenty sú poprepájané. Ide o kolektívnu prácu, preto som e, zmieňovala aj kolegov, hovorila som o ďalších dokumentoch. Mm sociálne otázky v rámci stratégií nemôžete odčleniť od balíčka pre pracovnú mobilitu, ktorý bude predmetom diskusie už čoskoro. Nemôžete to od, od, oddeliť od korporátnej spoločenskej zodpovednosti. To bude jedna z hlavných tém nadchádzajúceho holandského predsedníctva na rade. Bude to jedna z hlavných tém E, súvisí to aj s dohľadom nad trhom a bezpečnosťou tovaru. Môžem vás ubezpečiť, že ja som urobila maximum. Naozaj som sa snažila, aby bol pripravený balíček, ktorý sa týka dohľadu nad trhom. Nebolo to možné. Nedalo sa. Nemôžeme to nahradiť všetkým tým, čo máme v stratégii. Musíme po, po nedávnej kríze v automobilovom priemysle. Potrebujeme ambiciózny balíček dohľadu nad trhom, ale naozaj nebolo to možné, nebolo možné um, finalizovať naše práce um, ne, nedosiahli sme väčšinu jednoducho. Bolo to pol na pol na rade. Ja som to na rade pre, pre konkurencieschopnosť veľmi jasne povedala, ale ne, nedopracovali sme sa k žiadnemu záveru. V súčasnosti diskutujeme, pretože možno bude jednoduchšie doplniť ehm, existujúce návrhy a každý samozrejme z ministrov hovoril, že je to dôležité, každý z návrhov, ale keď sme sa dostali k článku 7, zrazu to bolo nie. Možno by sme mohli hľadať iné riešenie, pretože návrh máme, možno by bolo dobré doplniť niečo, čo e, súvisí s nedávnou, s tým, čo sa stalo v automobilovom priemysle nedávno, ale e, ak začneme odpiky, to zaberie ďalší čas. Mm, Budeme na tom pracovať s radou a budeme sa snažiť, aby sme mali výsledok čo najskôr, ale ja som to už niekoľkokrát predtým povedala. Sklamalo ma to, naozaj ma to sklamalo. Um, mali sme dobrý, ambiciózny návrh na trhu, e, prepačte, na e, stole a e, Jednoducho, jednoducho ten návrh bol úplne odpálený a na základe jedného článku sa vyjadrili k nemu negatívne. Čiže pokiaľ ide o pravidlá k, k insolventnosti, mnohí z vás o tom hovorili. To je dôležitá súčasť balíčka s pani Jourovou, budeme na tom pracovať, pripravíme veľmi podrobné návrhy. Je zrejme, nemusím to znovu opakovať, eh, každý, každý bankrot, každé zlyhanie ponúkne istú skúsenosť podniku, niečo, čo môže byť pre nich cenné, ak chcú ďalej pokračovať v inej forme do budúcna vo svojej práci. A Európe bankrot v súčasnosti znamená koniec, koniec podnikateľských aktivít a e, tak tomu nesmie byť. V iných hospodárskych oblastiach proste je bankrot len krokom k ďalšiemu vývoju, k ďalšiemu rozvoju podniku, čiže e, musíme sa na to veľmi podrobne pozrieť. Regulované profesie, otvorený trh, poskytovanie služieb v zahraničí, Určite pôjde o najproblematickú časť stratégie. V Európe máme 5000 regulovaných profesí, ide o citlivú otázku. Viem, že nedokážeme nejak e, zredukovať číslo len na pár z nich, ale skutočne musíme na tom pracovať s členskými štátmi. Ja už som to niekoľkokrát e, opakovala. Keď členský štát, podniky v členskom štáte myslia na svojich vlastných odborníkov, tak si myslia, že európsky trh musí byť pre nich otvorený ak si pomyslia na svoj, ak, ak teda sa pozrú na, tr- na svoj vlastný trh a jeho otvorenie iným z Európy, tak povedia, že trh musí byť uzatvorený. Ja som o tom hovorila už veľakrát, hovorila som aj s obchodnými komerami v členských štátoch a jedna z nich ma, ma presviečala, že potrebujú toľko regulovaných profesí, pretože ide o sanitárne záležitosti, e, zdravotníctvo a tak ďalej. A čo potom pokiaľ ide o zákaz takýchto služieb v, v, v, členskom štá, v inom členskom štáte. Na to mi povedali, to nie, to tak nemôže byť, to treba otvoriť. Takže e, nechcem, aby to bolo v Európe tak, že v jednom členskom štáte bude 500-600 regulovaných profesí. To nie je akceptovateľné. Ja viem, že niektoré profesie sú, sú citlivé, sú senzitívne v členských štátoch, ale skutočne nemôžeme, nemôžeme mať tisícky na, v jednej hospodárskej zóne. To je skrátka neakceptovateľné. Pokiaľ ide o delivery fees, o poplatky, viete, že to súvisí aj s digitálnym jednotným trhom. Budeme sa koncentrovať na, transparent, na cenovú transparentnosť. Všetci musia vedieť, ako to vyzerá, prečo je cena v mojej krajine 6, 7, 10 krát vyššia ako inde, alebo naopak. No a budeme sa zaoberať aj regulačným dohľadom. aby regulačné orgány členských štátov mali prisúdenú istú úlohu v tomto ohľade. Podľa mňa transparent, takáto transparentnosť a regulačný dohľad určite pomôžu a budú krokom k znižovaniu cien. Ďakujem veľmi pekne. Na zozname mám Andreša Švorba, Virginie Rosé, um, Dieter Shansova, Adam Schoenfeld and myself. Is there any... A ja ešte niekto? Áno, samozrejme. Sorry. Okay, thank you. Ďakujem. So, and I just still cannot get over the fact that ja sa neviem nejak preniesť cez to, že tu nie sme dnes všetci a ja som na, ide o dôležitý, ide o dôležitú stratégiu. Narátala som 16 legislatívnych návrhov, ktoré budú výsledkom tejto stratégie. No už niektorí naši kolegovia si myslia, že všetko je v poriadku. Takže nech sa páči prečník Andreško. Ďakujem veľmi. Mám tri body. Poprvé, vás chcem pozbudiť, pani komisárka. E, implementácia existujúcej legislatívy je niečo, za čo náš výbor vždy bojoval. A naozaj pri mnohých témach, o ktorých sa tu už hovorilo, vieme, že implementácia vždy zleháva zlyháva na úrovni členských štátov a preto vás prosím, aby ste týmto cieľom, ktorý nemá veľkú politickú príťažlivosť, stále pracovali a trvali na ňom. Druhý bod, ktorý bol v jadre vašeho prejavu, je enforcement alebo delivery, ako ste vy povedali teda výstupy a presadzovanie, vynúcovanie. Áno, je dôležité, aby sa táto legislatíva presadzovala. Hovorili ste o diskriminácii spotrebiteľov na vnútornom e, trhu a príslušné články smerníc právnych predpisov. Náš výbor vždy vás podporoval v tejto snahe. Vždy nám išlo o to, aby diskriminácia bola prípustná len vtedy, keď preto naozaj existujú aj rôzne e, právne predpisy a nie vždy dochádza k diskriminácii, keď sú rôzne právne úpravy. Tretí bod, o ktorom ste aj vyhovorili, pani komisárka, samozrejme Európa a vnútorný trh sú rozhodujúce, pretože ak sa nám nepodarí dosiahnuť to, čo chceme, v najbližšom období, to znamená tá harmonizácia, to znamená, kde získame dôveryhodnosť, tak bude veľmi ťažké zabezpečiť e, natrvalo ten dlhodobý účinok vytvárania blahobytu v Európe a naozaj táto sharing economy je dôležitá pre vnútorný trh. Ide o to, aby ste sa pozreli aj na tie služby a to je naozaj dôležité, rozhodujúce. Ako teda vyzerá spolupráca na príprave digitálneho jednotného trhu? Ste do toho zapojená a ako to súvisí aj s digital growth. Ďakujem. Ďakujeme za tieto vysvetlenia a inovácia, tvorivosť, podpora startupov, to sú dôležité veci, aby sme dosiahli raz v EÚ. Aby sme mali aj dobrú pozíciu vo svete a dávam vám zapravdu v tom, že sa to nedá len na základe hospodárskej politiky, ale hospodárska politika a sociálna politika musia byť navzájom prepojené, tak aby sme mali všetci osoch z týchto prínosov, výhod. To ste aj naznačili. A ešte treba na tom pracovať Týka sa to najmä v oblasti toho, čo nazývate spolupracujúca ekonomika. Doteraz sa tomu hovorilo zdieľajúca sharing economy, teraz ste to nazvali collaborative. Samozrejme môžeme zaviesť aj nový termín, ale termíny veci nemenia. Tam sa nedá skovať to, že máme s tým aj veľa problémov, ktoré treba riešiť. A Jednoducho sa treba zaoberať aj veľmi dôležitou témou, ktorá je veľmi dôležitá. A vidíme, že existujúca legislatíva napríklad, ja neviem, pri službách alebo pričom nestačí a musíme urobiť viac než to, čo je teraz e, vytvorené. Takže tá smernica o, služb, o službách, tá predstava pasu ktorú ste spomenuli, je zaujímavá, ale ako to súvisí s tými jednotnými miestami, ktoré sme e, teraz riadili? Bude to konkurencia? Ako bude vyzerať spolupráca? Ako to má fungovať, aby sme nezvyšili byrokratickú záťaž, keď hovoríme, že chceme mať stále nižšiu záťaž? Takže tu je veľká otázka, veľký otáznik, čo s tým súvisí potom ste spomenuli článok 20, že chcete mať tu na usmernenia a ja musím povedať, že mňa toto vždy veľmi e, znepokojuje. Keď sme robili túto smernicu o službách, tak sme zakázali Európskej komisie v rámci tejto smernice prichádzať s usmerneniami, zásadami, lebo sme nechceli jednostrannú právny výklad práva v tejto oblasti, takže prosím, držte sa toho. A posledná vec, regulované povolania, áno, to treba riešiť, ale nesmieme zabúdať na to, že mno, sú potrebné mnohé pravidlá na to, aby sa zachovala kvalita služieb a prístup občanov, všetkých občanov k týmto službám bol zabezpečený a aby sme zabezpečili bezpečnosť občanov. O tom budeme musieť ešte tiež veľa hovoriť. You, uh, ďakujem za slovo, ďakujem aj vám, pani komisárka. Myslím si, že vo vašom dokumente je naozaj veľa podnetov, pokiaľ ide o jednotný na, trh. Na strane 2 sa hovorí o bariérach v výmene služieb podnikov, nízka úroveň cezhraničného verejného obstarávania, ďalšie politické štruktúry, ktoré by umožňovali väčšiu mieru príležitosti pre podniky a občanov a tak ďalej. Je naozaj dôležité, aby sme si vždy pripomínali, aké sú tie výzvy, pred ktorými stojíme. Počula som, čo ste hovorili o benefitoch, štandardizácii a otázok týkajúcich sa interoperability a DSM. Hovorili sme tiež o verejnom obstarávaní. V pôde 3 sa hovorí o obrovských finančných prostriedkoch vynaložených na verejné obstarávanie, na to netreba zabúdať. 9% MSP e, majú 32% príjem na po, e, na zamestnanca, čo je úžasná štatistika a na toto nesmieme zabúdať. Pokiaľ ide európsky semester, o tom ste tiež hovorili. Ja som zodpovedná za správu o semestri, takže by som sa chcela opýtať, ako bude podľa vás e, e, európsky jednotný trh centrálnejší v rámci európskeho semestra. Hovorili sme o návrhoch týkajúcich sa reformovania semestra, nie sú ešte tak ďaleko, aby sme chceli, čiže zaujímali by vaše názory. No a posledná vec, otázka súladu. Vieme, že toto sa mení a aj v správe sme videli, že je tu stále ešte stále 1900 konaní porušenia predpisov. Tie sa odohrávajú aj na rovni vlád. Vieme, že členské štáty majú s týmto problémy. aké dve veci by ste vy navrhli v členskom štáte, pretože máte skúsenosť z vlády, ako môžeme urobiť tie zmeny, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Chceme samozrejme, aby jednotný trh fungovať, fungoval. Hovoríme tu aktualizáciu, o upgrade, ale to je niečo, čo sa robí predsa s mobilom. A videli sme, že naozaj s veľkou vášňou pracujete na tomto dokumente a radi by sme to videli aj e, v dokumente. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujeme pani komisárke za to, čo nám dnes povedala. Oceňujem, že e, potvrdzujem vlastne, že a som rád, že vnútorný trh, jednotný trh je um, ústredným motivom stratégie komisie. Vieme, že musíme posilniť rast a musíme pracovať na týchto veciach. Ja by som vám chcel vyslať také tri odkazy. Prvá sa bude týkať toho, čo ma v dokumente presvedčilo. Presvedčilo ma to, že sa venujete malým a stredným podnikom, startupom, inováciám. Toto všetko ma naozaj teší. To, že chceme na tom pracovať, ide o dôležité elementy. Ja to vnímam nesmierne pozitívne. Ďalší môj odkaz sa týka niečoho, čo ma plne nepresvieča. Tá sharing economy, ekonomika zdieľania zdrojov. Um, je to v poriadku, že je to jeden zo zásadných bodov dokumentu, ale dúfam, že ne, neprichádzame neskoro. Ide totiž o časť ekonomiky, ktorá, ktorej ak sa nechopíme správne, tak môže spôsobiť aj nerovnováhy na trhu. Čiže respektíve naopak, ak prichádzame neskoro, tak sa nám už veľký rozvoj nemusí podariť. Nastavme si ciele, nastavme si ciele v nadchádzajúcich mesiacoch aby sme skutočne načas na všetko mohli zareagovať. No a na záver ešte niečo, čo ma plne nepresvieča. V správe hovoríte, že 39% HDP EU vychádza z vysokointenzívnych sektorov, 35 ehm, pracovných miest závisí od našich know-how, ale správa počiarkuje tieto prvky. Ale hovorí správa aj o tom, že v Európe je čoraz viac nelegálnych produktov, falšuje sa vo veľkom, čiže na druhej strane, ale na túto situáciu nenachádzame primeranú reakciu, primeranú odpoveď. Parlament často hovoril o zemepisných indikáciách a tak ďalej. Ďalším bodom je to, čo sa, o, o čom sa hovorilo už, o, o čom sa neustále hovorí, to je ochrana spotrebiteľa. Čiže naozaj hovorí sa, že by sa to malo robiť, ale nevždy je tá reakcia v týchto, na tomto poli adekvátna a dostatočná. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem za slovo. Ja mám dve úvahy a dve otázky, sú naozaj stručné. Prvá vec. Ďakujem pekne pani komisárka za to, že ste hovorili aj o fore pre jednotný trh. Som si istá, že pod vašim vedením, vedením sa vyvinie do úspešnej, dobre zorganizovanej ho podujete, pardon, ktoré zorganizuje spoločne parlament aj komisia. Toto sme už pred pár rokmi naplánovali pre e, jednotný trh a myslím si, že to fórum môže byť naozaj zásadným podujatím, na ktorom sa budeme venovať fungovaniu jednotného trhu. Súhlasím s tým, že to je veľký úspech Európskej únie. Som rada, že hovoríte o službách dodávateľských, ale nie som úplne spokojná s tým naformulovaním znenia textu alebo s tým, čo ste hovorili. Samozrejme je výborné, pokiaľ viem, prečo je to také drahé. Mm, posílať e, balík cez hranice. Je dobré, že to je transparentné, ale myslíte, že prostredníctvom transparentnosti dosiahneme lacnejšie a lepšie regulované e, ceny? Toto je podľa mňa potrebné rozpracovať. Hovoríme o malých a stredných podnikoch, o tom viete oveľa viac než ja. Avšak je to jeden z problémov, o ktorých obchodníci a spotrebitelia hovoria a stiažujú sa na nich najčastejšie. A druhá vec, na ktorú sa stiažujú najčastejšie, a k tomu s tým súvisia moja otázka, je DPH. Hovorili ste o DPH, keď ste hovorili o, o zjednodušovacích opatreniach. Ja som sa chcela opýtať na to, či ideme smerom harmonizácie e, e miery DPH, pretože tu máme naozaj veľmi veľa výnimiek na redukovanú DPH a počúvame na tú tému veľa e, sťažností, e, zatvára to trhy, ľudia vďaka tomu môžu predávať iba vo svojej krajine, pretože je problém s DPH. Čiže harmonizácia je jedna vec a druhá vec, keď vieme o MSP a startupoch a o rizikovom kapitále. Koľko peňazí máte k dispozícii? E, zvažujete aj investície do rizikovejších projektov? Kto za to bude zodpovedný? Je to podľa mňa veľmi zaujímavé. A zaujíma to aj e, podniky, ktoré sa venujú inováciám. Ďakujem. Chceli by ste teraz, e, pani komisárka, zareagovať na tento blog a potom si vypočujeme posledných 5 otázok? Áno, ďakujem. Ďakujem. Bolo tu niekoľko otázok týkajúcich sa kolaboratívnej ekonomie a nášho postoja. V prvom rade veľmi úzko spolupracujeme v rámci digitálneho jednotného trhu e, s komisárom Oettingerom a Ansipom a komisárkou Jorovou. Domnívame sa, že existuje možnosť nie navrhnúť nové právne predpisy. Uvedomujem si, že v tomto kontexte trochu meškame, pretože to vzdielané hospodárstvo, možno to nie je najšťastnejšie zvolený názov, možno to nedostatočne popisuje, o aký biznis model ide, avšak z globálneho hľadiska toto rastie, v Európe sa to rozvíja a nemôžeme sa tváriť, ako by to neexistovalo. My chceme jeden jednotný prístup v rámci európskej spolupráce. Je to nový spôsob podnikania, je to nový biznis model a musíme mu čeliť, či sa nám to páči alebo nie, čiže v súlade s tým, čo som už viackrát hovorila. Máme dosť veľa právnych predpisov, európskych predpisov, ktoré nie sú ešte implementované, čiže ja nechcem teraz zvažovať nové právne predpisy, pretože by to trvalo ďalšie roky, kým by to rada odsúhlasila a tak ďalej. Dôležité je, aby sme uplatňovali aktuálne existujúce právne predpisy a je to možné aj v oblasti týchto zdieľaných e, hospodárstiev. E, hovorili sme o tom s komisárkou Jourovou. Dá sa na to použiť smernica o službách, ale aj všetky iné právne predpisy o ochrane spotrebiteľov. Toto sa dá na tieto nové biznis modely aplikovať a to chceme aj urobiť. E, Zazneli tu otázky aj e, týkajúce sa usmiernení. Myslím si, že pokiaľ nebudeme teraz zvažovať návrh nových právnych predpisov a to je naozaj dôležité, aby sme nerozmýšľali nad návrhmi nových právnych predpisov, tak potom môžeme dospieť k, e, k dobrej rovnováhe medzi e, presadzovaním na strane jednej a usmerneniami na strane druhej. Nebude to nové opatrenie, nebude to nový právny predpis, bude to iba overený postup, kde si pozrieme, ako najlepšie fungovať napríklad v rámci tejto kolaboratívnej oblasti eh, kolaboratívneho hospodárstva. Musíme byť silní a musíme inteligentne sa zameriavať na presadzovanie, úzko spolupracovať s členským štátom už od začiatku ale potom, pokiaľ sa niečo stane, nesmieme od toho dať ruky preč, pretože je to taký a taký sektor podnikania, alebo je to v tom či tamtom členskom štáte. Pokiaľ nebudeme pracovať paralelne na presadzovaní a odporúčaniach, teda pokiaľ budeme spolupracovať v týchto dvoch oblastiach, tak si myslím, že by sme mohli dosiahnuť obdobné výsledky ako by sme dosiahli pri presadzovaní nových právnych predpisov, čo, ako som už spomínala, nie je podľa mňa dobrý nápad. Ľudia by nechápali, prečo presadzujeme nové, nové právne predpisy. Pokiaľ ide o kontaktné miesta, nemyslím si, že je to e, vyššia miera byrokracie. Bude to IT nástroj, vďaka ktorému bude možné informovať spotrebiteľov a firmy o právach a možnostiach, ktorými disponujú a ktoré pravdepodobne nevyužívajú e, v rámci jednotného trhu. Ako som už spomínala, veľmi úzko spolupracujeme s ďalšími stratégiami, čiže táto stratégia sa týka jednotného trhu, hospodárskych záležitostí, avšak prebieha mnoho, existuje mnoho prepojení medzi týmto a balíčkom pre mobilitu pracovníkov, či medzi kapitálovou úniou alebo digitálnym jednotným trhom. Čiže my sa nesústredujeme na sociálne otázky, pretože to nie je hlavným cieľom tejto stratégie. Avšak je tu veľmi veľa prepojení na tie iné stratégie, najmä pokiaľ ide o, mobilit- o pracovnú mobilitu a balíček, ktorý sa tomuto venuje, bude čoskoro prijatý. Pokiaľ ide o európsky semester, naše aktivity v tejto oblasti iba začínajú, avšak podporujeme aj podpredseda Domrovský. Chceme, aby toto bolo zahrnuté do našich aktivít. Je to podľa nás veľmi dôležité, aby sme sa nezameriavali iba na finančné otázky, ale aj na mikroekonomické záležitosti. Ako zrejme viete, už pár mesiacov je generálne riaditeľstvo novú štruktúru. Máme tam pozíciu hlavného ekonóma a pripravujeme sa aj na radu pre konkurencieschopnosť, Zatiaľ bola zorganizovaná len raz a na tej ďalšej opäť navrhneme členským štátom ďalšie témy na diskusiu, ktorá je veľmi živá. Čiže pracujeme s údajmi, niekedy niektoré členské štáty na nich ukazujeme prstom o tom, ako sa im darí. Avšak tá diskusia je oveľa lepšia a výstupy z nej sú oveľa lepšie. A myslím si, že takýto nástroj použijeme aj v rámci práce na európskom semestri. K DPH. Nechceme harmonizovať dane či právne predpisy týkajúce sa DPH. Skôr sa pokúšame dopracovať k nejakému porozumeniu týkajúceho sa konsolidovaného daňového základu. Naozaj tu bude spoločné stanovisko týkajúce sa daňového základu, nie samotných čiastok dane. Pokiaľ ide o MSP, startupy a podnikové, podnikové prostredie, podnikateľské prostredie, čo vyplynulo z diskusí a čo je pre podniky dôležité je, minimálne podobný prístup v rámci jednotlivých predpisov členských štátov. Čo tým mám na mysli? Pokiaľ malý podnik, nemusí to byť startup, ale malá či stredná firma chce sa rozšíriť do Európy, chce poskytovať svoje služby, chce fungovať aj v ďalšom členskom štáte, tak musí bojovať s inými právnymi predpismi, ktoré sa úplne líšia pričom základom sú európske právne predpisy, ktoré sú rovnaké. Veľa ľudí hovorí o hygienických podmienkach, bezpečnostných podmienkach, avšak základom všetkých týchto požiadaviek sú európske právne predpisy a sme predsa v európskom priestore. Znamená to, že teda normy sa líšia v jednotlivých členských štátoch? Nie. Firmy naozaj majú problém sa rozrastať do iných štátov, pokiaľ musia čeliť stovkam iných právnych predpisov v jednotlivých členských štátoch. Potom sú boli otázky týkajúce sa dohľadu nad trhom a môžem sa len zopakovať. Neviem, či ste o tom počuli, ale ja som si myslela zo svojho stanoviska, že tá, tento článok o Made in by nemal nejak zásadne ublížiť jednotnému trhu že by na tom e, padol celý balíček. Ja som podporovala tie členské štáty, ktoré boli za, pretože tie naozaj sa tomu intenzívne venovali. Ja naozaj som necelkom pochopila, prečo tí ostatní, aj keď isté ich dôvody poznám, hlavná myšlienka bola dopracovať sa e, dohľa, dozoru nad trhom či bezpečnostnému balíčku. A kvôli tomuto boju sme nakoniec nedosiahli nič. Pritom to bolo dobré, rokovali sme o tom aj s vami, s vašim výborom, bol to dobrý materiál a nemôžeme s ním ďalej pracovať kvôli príliš vážnemu, príliš silnému boju, prepašte, že sa takto vedrem, ale kvôli jednému jedinému článku. Máme tu ešte 6 rečníkov. Najprv Dita a potom Režina. Thank you, Commissioner, for your presentation and also for your further explanation. Ďakujem. Takže ďakujem za vysvetlenia, za vašu stratégiu a zniženie prekážok pre MSP a startupy a spustenie inteligentnejšieho systému, ako ste hovorili, kde sa snažíte nahradiť nadmernú reguláciu lepšou reguláciou. Mám mnoho otázok, ale väčšina z nich tu už zaznela, ale predsa len dve oblasti. Jedno je kolaboratívna spolupracujúca ekonomika. Ako to chcete riešiť, ako chcete k tomu pristupovať? Toto je budúcnosť jednotného trhu, môžeme to nazvať jednotný trh, digitálny jednotný trh, ale to je budúcnosť. My sa teraz snažíme jednoducho dobehnúť a začať sa rýchlo hýbať. A to je naozajstná výzva pre vás, ako aj pre parlament vy ste spomínali, že chcete vytvoriť jeden jednotný prístup. A ako to chcete dosiahnuť? Pretože my, čo vidíme zatiaľ, je, že máme rôzne členské štáty, ktoré prichádzajú s iniciatívami, rôzne reagujú, schvalujú zákony. A tomu sa chceme vyhnúť, aby sme nakoniec nemali v EU 28, 29 usmernení, ale jedno usmernenie jednu zásadu, ktorú všetci rešpektujú. Ako k tomu chcete pristúpiť, ako chcete reagovať, ako chcete komunikovať s členskými štátmi. Teraz je ten vhodný okamžik, pretože inak e, stratíme toto okno príležitosti a nevytvoríme rovnaké podmienky pre firmy v eú. druhá otázka sa týka zásady vzájomného uznávania je to zdôraznené v stratégii a súhlasím s tým, že je to veľmi dôležité pre EÚ a jednotný trh. Moja otázka je, ako zabezpečiť, aby akákoľvek akcia komisie, opatrenia komisie neoslabili túto zásadu. Ja skutočne verím, že by sme sa mali zamerať na to, ako vybudovať dôveru medzi členskými štátmi v tejto oblasti a ne, ne, e, nepodporovať e, strach a protekcionizmus. Teraz režim, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem pani komisárka za váš prejav. Pozorne som si vypočula, že chcete zlepšiť situáciu spotrebiteľov a malých a stredných podnikov, čo je výborná novina. A myslím, že by ste situáciu mohli zlepšiť tým, že by ste umožnili malým a stredným podnikom, aby zhodnotili svoje znalosti a know-how Hovorím aj o správe, na ktorej sme pracovali s Nikolasom, o ktorej parlament hlasoval. Týka sa rozšírenia geografického označenia aj na nepolnohospodárske produkty. Je to nástroj, ktorý by podnikom či veľmi malým podnikom umožnil zhodnotenie svojich výrobkov. Chcela by som vám pripomenúť, že nejde o to, aby sme tu vytvárali bariéru prístupu na trh, ako sa to niekedy nečestne nazýva. Naozaj nikto by nebránil komercializácii nejakého produktu, nejakého nožiku, ale nesmie sa ten nožik volať e, nožik z lajol, pokiaľ odtiaľ nie je. Samozrejme, nesmie sa to volať napríklad muránske sklo, pokiaľ sa to sklo nevyrobí v Muráne, na Muráne. Dnes máme veľmi heterogénnu situáciu, 15 krajín chráni e, takéto výrobky e, s pomocou rôznych e, mechanizmov. No a dnes, pokiaľ nejaká takáto firma chce chrániť svoj výrobok, tak musí sa púšťať do veľmi komplexných procesov, na ktorý často nemá čas, pretože to predstavuje neuveriteľnú záťaž. Firmy nám vysvetli, že tie náklady, ktoré na to musia naložiť, predstavujú takmer až 50 obratu. Nadnárodné spoločnosti nemajú problém chrániť svoju reputáciu, avšak malička firma vidí, že jej reputácia je tak povediať s predočom je ukradnutá, tak nemá možnosť sa brániť a preto by bolo dobré, aby Európska komisia vypracovala nejaký návrh. Bola som rada, že ste povedali, že e, nejaké činnosti budú nasledovať, avšak všetko sa už robilo okrem právnych predpisov. Máme veľmi komplexnú štúdiu Európskej komisie z roku 2013, ktorá hovorí o, bene, o, o, o pozitívnych stránkach. E, Európsky parlament sa tomu tiež venoval a ja už nevidím nejaké ďalšie riešenie okrem právneho predpisu a chcem povedať, že naozaj pred mesiacom sme sa aj s Nikolom stretli, s profesionálmi a oni jednohlasne si myslia, že toto by bolo lepšie, spotrebiteľov to tiež znamen, za, zaujíma. Lisa Jakonsari. Žilis, nech sa páči. Hm, ďakujem veľmi pekne. s našim európskym projektom pri najdôležitejších otázkach a to je fungovanie e, jednotného trhu, čo je v jadre tejto stratégie a tu neexistujú žiadne nové možnosti a preto je veľmi zaujímavá tá otázka správania postoja komisie, prístupu komisie k shared economy, pretože to je zatiaľ ten najlepší pojem. Takže tento prístup komisie, tento pozitívny postoj komisie je veľmi zaujímavý, ale ja nepočítam s tým, že by ste prišli s legislatívnymi návrhmi, ale je veľmi dôležité, aby práve teraz sme mali veľmi dobré štúdie a výskum toho, aký dopad má shared economy na e, e, živobytie ľudí, aby mala shared economy aj sociálny rozmer. Potom by bolo možno primerané prísť legislatívnymi návrhmi potom by sme mali predstavu o tom, čo to znamená, pretože v politike ide hlavne o to, že najprv preveríme problémy a potom pokračujeme, čiže konáme preventívne. A ja sa pýtam, je možné, že by komisia začala štúdie, ktoré by skúmali, čo znamená shared economy v celku a čo tam vlastne všetko patrí potom by sme mali napríklad aj pri prenajímavi a podobne by sme mali tie skúsenosti s tým. Ďakujem. Adam Schensfield. Adam, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani komisárka, v prvom rade e, vám chcem zablahoželať k iniciatíve a intenzívnemu zaangažovaniu sa v jej realizácii. Je to veľmi problematická situácia a držím vám palce, pani komisárka. keďže máme málo času, chcel by som sa stručne vyjadriť dvom veciam. Prvá sa týka regulovanej eh, pracovných mien. No, vy ste už o tom hovorili, takže ja sa tom nechcem rozširovať, e, ale chcel som zdôrazniť jednu vec. Veľmi veľa sa tu hovorí aj o patológii. Netýka sa to len e, obmedzeniu prístupu na trh, sú tu nejaká špecifika, ktoré sa netýkajú len vnútroštátnych právnych predpisov, ale regionálnych, miestných. No a najhorší problém, ktorému musíme čeliť, sú, sú korporačné e, pravidlá. S tým budete mať podľa mňa veľký problém, ktorý bude ťažké prekonať. Keby ste napríklad súhlasili so zjednotením právnych predpisov, tak podľa mňa by jediným riešením vyriešenia tohto problému bolo, je, je síce zjednotenie, ale deregulácia. To je podľa mňa jediným možným riešením a chcel by som zareagovať na e, predrečníka, k čomu ste sa už vyjadrili. Týka sa to spoločnej činnosti a tej tak povedať z druhej strany vnútorného trhu, čiže nielen, že hovoríme o podnikateľoch, ale aj o spotrebiteľoch. Konkurencia je nielen motorom hospodárskeho rozvoja, ale konkurencia čím je väčšia, tým je tu lepší, väč, väčší efekt, pozitívny efekt pre spotrebiteľov, pretože konkurencia zvyšuje kvalitu a znižuje ceny. Takže pokiaľ budeme takýmto smerom pracovať, tak si myslím, že to bude prospešné pre všetkých obyvateľov Európy, pre spotrebiteľov, pre klientov. Druhá otázka naozaj stručne, len tak povrchne sa toho dotknem podpora podnikov, e, pokiaľ ide o rizikový kapitál. Situácia na trhu dokazuje, že takéto e, verejné fondy sú menej efektívne než privátne fondy, čo je dosť aktuálne. V tejto chvíli e, treba povedať, že úradníci majú nižšiu mieru hodnotenia rizika než je to v sektore súkromnom. A ja som sa chcel opýtať, či ten fond, o ktorom ste hovorili, má predstavovať pomoc v bezprostrednej forme, čiže smerom na podniky, alebo, a to by bol môj návrh, by to bol fond fondov, čiže by to bol fond, ktorý by podporoval súkromné fondy a nie priamo podniky. Ďakujem. Jens Jens? Ďakujem veľmi pekne. Budem veľmi stručný, pretože Evelyn a ostatní už veľmi dobre povedali to, čo by som sa spýtala ja. Musím povedať, že som veľmi sklamaný spôsobom, akým ste tu zmietli zo stola sociálne otázky. Nemôžete mať deregulovaný, neregulovaný trh. Ak budete mať, tak to pôjde len do katastrofy. A nemôžete mať nové podnikateľské modely bez toho, aby ste ich nenapojili na dôležité sociálne otázky. Keď sa budete držať len na povrchu argumentov ľudí, ktorí hovoria, že majú nové inteligentné modely podnikov, kde sa môžete vyhybať daniam sociálnej zodpovednosti, alebo nemusíte informovať ľudí o sociálnych podmienkach. A my sme, aj spotrebiteľom samozrejme. Spotrebitelia chcú vedieť, že služby, ktoré kupujú, sú služby, ktoré sú navrhnuté podľa slušných e, sociálnych noriem Musíme sa tu zaoberať sociálnymi otázkami a ak na ne nebudete pamätať, tak celý tento trh bude smerovať ku katastrofe, ku kolapsu. Ďakujem. Ja som si dala právo na poslednú otázku, ak môžem. Ďakujem za to, že ste si našli čas dnes popoludní. Myslím si, že je to veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali nielen tým, čo musíme urobiť ďalej na vnútornom trhu, ale aj tomu, čo sme už dosiahli a aby sme povedali, čo máme urobiť pre takým jazykom, ktorú ľahko rozumie. Hovorili ste o mnohých pozitívnych e, e, iniciatívach v stratégii a to je e, tá jedna zásada e, jedno, zjednodušenie verejného ve, obstarávania v Európe, riešenie prekážok pri poskytovaní služieb, aby profesionáli mohli pracovať vo všetkých krajinách. Taktiež sa mi páčilo vaše odhodlanie zlepšiť fungovanie existujúceho práva, skôr než začneme prichádzať s novými právnymi predpasmi. K zjednodušeniu DTH, DPH ďakujem, že sa tým zaoberáte Počujeme od mnohých malých firiem, ako je DPH problémom pre digitálne služby. Samozrejme, zmena si vyžaduje súhlas všetkých 28 a musíme zabezpečiť, že tam, kde zjednodušujeme, tak sa nám to podarí e, správne. Tam treba byť opatrný. Teraz k normám. Áno, je dobré, že procesy sa modernizujú, ale chcem vedieť, kto spúšťa procesy, kto zabezpečí, aby to bolo na najlepšom mieste, aby tam bol aj odvolací proces, keď si firma myslí, že sa niečo podarilo, teraz nepodarilo, teda, alebo išlo zle. Takže teraz je to dosť neprehľadné. Nesmieme vytvárať nové monopoly a musíme sa najmä pri službách E, zamerať na normy, ktoré sú dôležité pre spotrebiteľov. Dobre, že sa znovu budete zaoberať dohľadom na trhu. Na trhom musíme sa tým naozaj zaoberať znovu cez čisté okuliare. Pokiaľ ide o cenovú diskrimináciu, áno, je to dôležité sa tým zaoberať, ale taktiež sa to nesmie stať e, určovaním ceny price fixing a rozdiely nie sú vždy neodôvodnené. Niekedy sú odôvodnené Súhlasím s tým, čo povedala pani gebhardt že potrebujeme jasné informácie pre spotrebiteľov a podnikateľov v tých jednotných kontaktných bodoch, miestach. Takže to by bolo veľmi dobre, keby sa podarilo. A spotrebitelia sú v jadre všetkého, samozrejme. A ten dôvod, prečo máme novú ekonomiku, ktorá rastie, je preto, že sa páči že sa páči ľuďom raz ma navštívil taký Holandia nedávno, ktorý povedal, že 60% miest v Holandsku dnes sú firmy, ktoré, sú firmy, ktoré pred 5 rokmi neexistovali. A to je veľký príklad toho, ako MSP a startupy rastú. Včera firma, firma, ktorá vznikla pred 12 rokmi len v Štokholmu, je teraz v Londýne, v Dubline a neviem kde, a predali ju za 5,9 miliard USD. Takže sa stala súčasťou veľkej firmy a má svoje globálne sídlo v Európe, lebo je za náš jednotný trh, lebo sme, máme fantastické inovácie a fantastické vytvory, takže pamätajme na to, že to dokážeme urobiť. Teda treba vidieť aj pozitívne stránky a myslím si, že musíme byť opatrní. Áno, musíme byť opatrní pri zmenách a musíme sa postarať o to, aby naše zákony, právne predpisy boli pomerné, ale nezabudnime na prínosy, ktoré to, všetko táto nová ekonomika prináša ľuďom. Takže pani komisárka, nech sa páči, ďakujem. Niekoľko pripomienok, poznámok k sharing economy, k zdieľajúcej ekonomike. Budeme pracovať na tej štúdii, ktorú ste spomenuli. Áno, musíme mať dobrý základ a dobré údaje, aby sme videli aj, aký je sociálny rozmer takto nového spôsobu podnikateľskej činnosti. Ja môžem len povedať niekoľko vecí. Poprvé, kým sa zaoberáme touto sharing economy, tak musíme mať istotu v dvoch veciach. Poprvé, tie firmy musia mať e, všetko v poriadku, pokiaľ ide o platenie daní a po druhé bezpečnosť spotrebiteľov. Musíme ukázať, ako uplatňovať súčasnú smernicu o službách, ako som povedala, tá legislatíva, ktorá sa týka bezpečnosti spotrebiteľa a jej prepojenie na sharing economy. Ak sa tam to podarí, tak potom to posilní rýchlejšiu implementáciu existujúcich pravidiel. Bude to legislatíva, ktorá sa vzťahuje na sharing economy. Nebudú tam usmernenia, len vynúcovanie, presadzovanie. My len ukážeme členským štátom, ako uplatňovať e, právne predpisy o službách a ochrane spotrebiteľov. Musíme tiež povedať, toto som chcela povedať. Tento nový podnikateľský model sa najviac uplatňuje v, pohosti, v službách pohostinského charakteru. A videla som veľmi dobrú prezentáciu, ktorú pripravilo toto odvetvie cestovný ruch a hotelierstvo. Pripravili to sami pre seba. A Ukazovalo sa tam toto odvetvie, na ktorý má veľký dopad tento spôsob podnikania. Jednoducho sa potvrdilo, že nemôžu ísť inou cestou, nemôžu bojovať proti tomuto modelu, musia ho akceptovať, čiže dane a bezpečnosť spotrebiteľa, pretože my sa nemôžeme skrývať, nemôžeme utekať od tohto podnikateľského modelu, ktorý sa rozvíja, rastie Nemôžeme tomu uniknúť a musíme byť na to pripravení. Je to rýchlo sa rozvíjajúci model a, a budeme úplne mimo globálnych trendov, ak sa nám to nepodarí, pretože ako pani predsednička povedala, máme teraz v Európe veľmi dobrú situáciu, v oblasti inovatívnych startupov. Máme ich veľa a je to iná situácia než pred niekoľkými rokmi. Máme ich veľa, máme vynikajúce startupy a to, čo potrebujú, potrebujú, aby sa s nimi zaobchádzalo rovnako vo všetkých členských štátoch, lebo tak sa to deje v iných oblastiach globálnej ekonomiky musia mať prístup k financiám. Vy ste spomenuli jeden zo startupov a ja, čo som počula, a to súvisí s rizikovým kapitálom, je tu určitá hranica, určitý limit, nad ktorý európske startupy sa jednoducho nedostanú, nedokážu zozbierať toľko peňazí a v Spojených štátoch majú preto veľa možností. To je otázka kapitálových trhov a preto som na to poukazovala, pretože kapi- Únia kapitálových trhov je len rámec pre veľkú škálu finančných nástrojov. Banky, verejné inštitúcie neradi, e, nemajú radi rizikové podniky, rizikové podnikanie a takto vnímajú aj inovatívne startupy. Takže my navrhneme veľký, široký rád E, nástrojov alebo možností na vytvorenie finančných nástrojov, ktoré existujú napríklad už aj v Spojených štátoch. A súčasne, ako ste povedali, budeme mať mnoho fondov v EFSI, v tom Fonde pre strategické investície. Jedna z časť peňazí z EFSI pôjde na MSP a ďalšia časť, a o tom budem ešte hovoriť, že koľko peňazí to bude, pôjde priamo na startupy, inovatívne startupy. A tak, ako ste to aj vy tu ďalej povedali. Viem, že bude veľký boj, pokiaľ ide o regulované profesie preto navrhujeme tento pasport pre služby. To je jedna, jeden z nástrojov, bude to jeden dokument, ktorý vydajú národné orgány, vnútroštátne orgány a zabezpečí, že tento poskytovateľ služby splňa všetky požiadavky tejto oblasti e, ktoré existujú v mieste jeho sídla alebo v krajine jeho sídla možno to troška pomôže. Je to samozrejme vnútroštátna národná zodpovednosť, ale myslím si, že ak ukážeme, že je nepriateľné využívať ako bariéry e, regulované profesie. Jednoducho, ak to ne, ne neznížime, nepodarí sa nám to znížiť na nulu samozrejme, ale chcem pracovať s členskými štátmi na tom a mám dôkazy, alebo keď budeme mať hodnotenie, keď budeme mať ten e, balík pre vzájomné uznávanie a hodnotenie, to bude veľmi dôležité a súhlasím aj s tým, čo povedala pani Rozie a súhlasím s vami, preto geografické ukazovatele sú zahrnuté do tohto podkladu. Hovoríme o tom, ako pokračovať. Ja viem, že sú aj možnosti mimo legislatívy, ale budeme mať verejnú konzultáciu a toto určite nie je posledný bod. Ak je to tam uvedené, tak to znamená, je to problém a musíme to vyriešiť. Ešte sú v Európe ďalšie dôležité priemyselné odvetvia. Priemysel je našou prioritou a nechcem rozprávať o skupinách na vysokej úrovni, ale aspoň na úvod niečo k ním poviem. Ja som zriadila skupinu, ktorá sa týka vysokoenergetických odvetví. Samozrejme, patrí tam oceliarský priemysel, situácia je ťažká. Máme nadprodukciu, problémy, veľa čínskej ocele prichádza na náš trh. A musíme byť veľmi konkrétni. Ne, ne, ne, nemôžeme hovoriť o plánoch, ale naozaj potrebujeme v rukách niečo konkrétnejšie. pracovať by sa malo na troch úrovniach, pokiaľ ide o tímovú štruktúru, na komisii teda ja s pani Malström. Myslím totiž, že jedno z najdôležitejších vecí v súčasnosti sú nástroje na ochranu trhu, už sme o tom hovorili. E, naozaj treba, treba, treba konať, treba konať e, s pani Malström, pani Vestager, musíme nabádať členské štáty, aby využívali pravidlá, revidované pravidlá štátnej pomoci. Druhou úrovňou sú tie členské štáty, kde priemysel je, funguje a my, pokiaľ ide o priemysel fungujeme v, tak, v takom hodnotovom reťazci. Ak strátime oceliarstvo, potom tu máme e, automobilový priemysel, to je vysoko inovatívne odvetvie, 50 z tohto odvetvia stoja, eh, tvoria služby a tie sú toho súčasťou, čiže naozaj musíme eh, myslieť na to, ako najlepšie využívať na opatrenia štátna pomoc, ochrana trhu, ale mm, prostriedky z fondu pána Junkera. Opäť opakujem, to je nesmierne dôležité a je možné, je možné investovať FC ehm, do priemyselných projektov. Mnohé projekty sa rozvíjajú, ale z tých, ja neviem, niekoľko stovák či tisíc národných, pred, národných návrhov je možno 20 takých, ktoré môžem nazvať priemyselné, teda e, môžete nimi financovať energetickú efektívnosť v oceliárniach, modernizácia oceliarní. Teda nejde o infraštruktúrne projekty. A naozaj e, musia o tom vedieť aj vlády, pretože oni sú tými, ktoré pred, oni sú tými ktorí predkladajú Um, návrhy a na to by mohli byť financované z, pán, z fondu pána Junkera. A obež, obehové hospodárstvo. I to je dôležité pre oceliarstvo, suroviny. Preto spolupráca medzi mňou, ktorá som zvojedná za vnútorný jednotný trh, a e, komisárom pre životné prostredie je nesmierne dôležitá. Z pohľadu balíčka beho hospodárstva je, spolu, je táto spolupráca nesmierne dôležitá. Samozrejme, my, my na našich generálnych útvaroch diskutujeme ehm, o tejto, pre, o tejto téme, ale treba samozrejme diskutovať aj o istých colných otázkach, o otázkach e, obranných mechanizmov trhu. Takže toľko posledná pripomienka z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďakujeme za váš čas, za to, že ste prišli medzi nami, že ste nám predstavili stratégiu. Tešíme sa na spoluprácu v nadchádzajúcich mesiacoch. Máte ponúkame vám našu spoluprácu, máme skúsenosti, pracovali sme na legislatíve e, roky, čiže ďakujeme ešte raz za to, že že spolupracujete s nami aj pokiaľ ide o samotnú implementáciu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani komisárka.